be better. Okay. Good morning uh, or good afternoon. Dobrý deň, dámy a páni. Začíname schôdzu nášho výboru. Prvý bod sa týka schválenia programu našej schôdze. Znenie programu je vo vašich zložkách. Ak nebudú žiadne vyjadrenia, námietky, budeme považovať program schôdze za schválený bez akýchkoľvek zmien. Zdá sa, že námietky nie sú. Máme niekoľko oznámení predsedu, ale rád by som ich predniesol. keď bude prítomných viac poslancov v sále. Takže prejdeme hneď bodu 3 schválenie zápisníc zo schôdzi, ktoré sa konali 7. septembra 2015, 21. a 22. septembra 2015. Ak nebudú žiadne námietky k týmto zápisniciam, budeme považovať ich z nich za schválené. Zase námietky nie sú, takže prejdeme i hneď k bodu 4 na našom programe. Ide o verejné vypočutie na tému Zelený akčný plán pre malé stredné podniky, príležitosti a výzvy. Zeletný akčný plán pre malé stredné podniky. Je to veľmi významná téma. Chcel by som preto privítať našich rečníkov. Chcem sa vám poďakovať, vážení hostia, vážení rečníci, za to, že ste prišli. V prvom rade za to, že ste prijali pozvanie na toto vypočutie a za to, že ste tu medzi nami. Chcel by som pripomenúť, vážení kolegovia, že v júli 2014 komisia schválila oznámenie s názvom Zelený akčný plán pre malé stredné podniky umožnenie malým stredným podnikom zmeniť ekologické výzvy na podnikateľské príležitosti. Je to veľmi všeobecná téma súvisiaca s ekologickými zmenami. E, tento akčný plán predstavuje konkrétne kroky zameriavajúce sa na malé stredné podniky v tejto oblasti, aby sa dali využiť všetky podnikateľské príležitosti na úrovni malých stredných podnikov v tejto oblasti. Hovorím o efektívnom využívaní zdrojov, o zelených formách podnikania, tak povediať v maji tohto roka. Teda zhruba rok a pol po oznámenia parlament schválil svoje uznesenie o príležitostiach zeleného rastu pre malé stredné podniky, teda podobná téma. Spravodajcom bol kolega Filip de Baker, kolega z nášho výboru. A zdôraznili sme tejto správe z výboru ITRE, že zelené služby by mali byť zahrnuté v prebiehajúcich rokovaniach o dohodách o ekologických e, tovaroch a taktiež v bilaterálnych e, dohodách z USA, ktoré sú zastrešené dohodou TTIP, ako iste viete, transatlantická dohoda o partnerstve. Okrem toho parlament eh, tiež chce väčšiu podporu zeleného financovania malým stredným podnikom, vrátanie eh, nových eh, nástrojov pôžičiek. Očakávame teraz návrh komisie v kontexte nového balíka obehové hospodárstva, čo bude ďalší veľmi významný balík návrhov z pera Európskej komisie. Komisia by ho mala schváliť a predniesť na pripomienkovanie v decembri 2015 a spadá to do kompetencie nášho výboru. Prejdime teda k nášmu vypočutiu bude rozdelené do dvoch častí. V prvej časti aj v druhej časti Obe tieto časti budú zahrňať niečo menej ako hodinu, teraz zhruba 45 až 50 minút. Každú z týchto dvoch častí by sme chceli e, zakončiť kolom otázok a odpovedí. Na úvod prednesú svoje vystúpenia naši panelisti. V prvom paneli prvým rečníkom bude pán Karsten Foldager. A ten nám povie niečo o využívaní signálov trhových cien z hľadiska dopytových reakcií Pán Foldager pôsobí ako manažer portfólia vo firme Danske Commodities, čo je v podstate e, subjekt zaoberajúci sa energetickými komoditami. Pán Foldager pôsobí na Arhuskej univerzite v Dánsku. Tam aj študoval. Veľmi radi si vás vypočujeme, vážený pán Foldager. Téma, ešte raz opakujem, sa týka využívania cenových eh, nástrojov v kontekste eh, vyhodnotovania dopytu. Príjemné popoludnie. Volám sa, ako už povedal pán Buzek, Karsten Foldager. Zastupujem tu Dánske Commodities, čo je firma obchodujúca s energiou. Tá pôsobí v celej Európe a v mene Dánske Commodities môžem povedať, že nás veľmi teší. Sme dostali priestor vystúpiť na tomto vypočutí. Aby sme vás um, uviedli do toho, čomu sa vlastne venujeme. Naša firma eh, vznikla v roku 2004 v Dánsku a začala obchodovať s elektrickou energiou. Tiesne pred, eh, teda iba medzi Dánskom a Nemeckom a odtedy sme sa rozšírili do viac ako 30 krajín v celej Európe a minulý rok sme zaznamenali príjmy vo výške 2,5 miliardy eur. Teda zaznamenali sme dosť rýchly náraz našej činnosti. Súvisí to s tým, že sme inovatívna firma, ktorá sa neustále snaží venovať výzvam na energetickom európskom trhu. A v súčasnosti jeden z inovatívnych projektov, do ktorých sa zapájame, sa týka dopytovej reakcie 2.0, pričom tu ide o presun nákladov energiu respektíve využiť e, e, tie dni a hodiny, kedy sú ceny za elektrickú energiu najnižšie a využiť ich čo najväčšej miere, aby sa dosiahli úspory. Ešte predtým, ako sa dosadne k samotnej téme, chcel by som trošku uviesť kontext. Ako možno viete, energetická trilema je súčasťou politickej agendy, ako aj e, témou, o ktorej hovoria firmy v celej Európe, zahrňa klimatické zmeny, bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnosť týchto firiem a taktiež rovnováhu medzi týmito troma dimenziami. My sme v posledných rokoch e, e, zaregistrovali mnoho investícií do obnoviteľných zdrojov. To má vplyv na trh s elektrickou energiou a výroba elektrickej energie je o mnoho menej predvydateľná a preto prebehlo mnoho investícií s cieľom e, zaistiť dodávky, tak aby v čase, keď počasie nie je priaznivé napríklad veterným turbínám, teda keď sa produkuje menej veternej energie, aby sme mali dostatočnú kapacitu nahradiť e, tieto chyby zo zdroje. A potom na druhej strane, keď je produkcia e, silnejšia, aby bola dostatočná miera obmedziť dopyt, teda respektíve zvýšiť dopyt, aby sa stiahla zo siete táto elektrická energia, ktorá e, sa vyrába. Toto je dôležité z hľadiska znižovania nákladov na trhu s energiou a taktiež, e, aby sa zrovnovážila táto fluktuácia v zdrojoch energie. Náklady na investície do obnoviteľných zdrojov energie a taktiež investície do bezpečnosti dodávok sú nasmerované na potreby koncových užívateľov a preto firmy priamo sú ovplyvnené z hľadiska ich konkurenceschopnosti voči iným hráčom eh, z celého sveta. Teda v Európe je výzva, ktorá spočíva v tom, že zvyšujúce sa množstvo obnoviteľných zdrojov energie v podstate zvyšujú náklady pre koncových užívateľov, teda firmy, ale zároveň to vytvára príležitosť, pretože Vďaka obnoviteľným zdrojom vznikajú fluktuácie v cenách, ceny sa dosť výrazne pohybujú, pretože ceny dosť výrazne závisia od počasia v prípade obnoviteľných zdrojov energie a preto je tu možnosť eh, nasmerovať spotrebu práve do tých hodín, keď sú ceny najnižšie. A v súčasnosti E, mnoho firiem nevyužíva tieto možnosti. Tento koncept sa teda týka využitia plného potenciálu u všetkých firmách, ktoré zatiaľ tento potenciál nevyužívajú. z hľadiska vyváženosti dopytu. Musíme sa v kontexte pozrieť na trh s elektrickou energiou vo všeobecnosti. Každý deň v roku sa robia odhady cien na ďalší deň v roku a tieto odhady alebo predpovede sú založené napríklad aj na predpovede počasia, pretože do veľkej miery e, práve táto ovplyvňuje cenovú úroveň o čo viac je obnoviteľný zdroj energie, o to viac e, to má výrazný vplyv na ceny. Teda keď sa pozrieme na toto, tento graf, keď sú ceny nižšie, súvisí to najmä s tým, že výroba obnoviteľných e, energií je intenzívnejšia, e, že je veľa solárnej energie, veternej energie, vtedy sa produkuje teda veľa energie a to znamená, že ceny sa znižujú. Toto je príležitosťou pre firmy a niektoré firmy sa už snažia využívať toto vo svoj prospech, snažia sa naplánovať časovo svoju spotrebu práve do týchto hodín, keď sú ceny najnižšie, ale keď sa pozrieme na tento ďalší graf, tieto predpovede cien takmer nikdy nezodpovedajú skutočným cenám, ktoré nastanú v daný deň. Nezabúdajme, že tieto predbavené ceny sa stanovujú ešte deň vopred. Teda skutočné ceny sú e, dosť výrazne často odlišné od týchto predpovedaných cien a preto e, napokon táto načasovaná spotreba nie je načasovaná správne. To spôsobuje problémy, spôsobuje to taktiež zaťaženie energetických sietí, pretože Ceny v podstate e, znázorňujú, e, že systém potrebuje ako si pomoc. Ak sú ceny príliš nízke, znamená to, že je tu snaha, aby užívateľia na trhu znížili svoju spotrebu. A preto, ak sa spotreba posunie do tých hodín, keď sú ceny najnižšie, to by systému pomohlo. práve takúto možnosť ponúkame my, aby sa naplánovala spotreba práve v daný deň, nie deň vopred, pretože vďaka obnoviteľným zdrojom energie tieto ceny dosť výrazne fluktujú až do poslednej chvíle. Je tu veľká možnosť pomôcť celému systému a znížiť náklady, pretože celý tento systém v podstate dopláca na to, že sa snaží pomôcť firmám. Tradične hlavné reakcie sú postavené na týchto zásadách, ale e, nie je to k dispozícii mnohým firmám práve preto, že sú s spojené veľmi prísne požiadavky a síce musí ísť o, o veľké množstva flexibility zo strany spotrebiteľa, tak aby bol schopní dosť výrazne meniť svoju úroveň spotreby. A to znamená, že to automaticky vylučuje mnoho firiem z tohto procesu. A okrem toho, tieto subjekty to musia robiť krátko, veľmi v krátkom časovom predstihu, teda do 5 minút, do 15 minút a tým v podstate je e, z tohto procesu vylúčených e, množstvo firiem, väčšina firiem e, na európskom trhu nie sú schopné prispôsobovať svoje, svoje ceny v takom krátkom časovom meradle. Aktuálny systém v podstate je nastavený tak, že nepotrebujeme žiadne inteligentné merače, žiadne doplnkové siete, a žiadny ďalší rozvoj do mm, kapacít. Musíme len prepojiť eh, to, čo vieme o kapacitách eh, s tým, čo vieme o cenách a potom budeme môcť využiť celý tento potenciál v tom, že presunieme spotrebu práve do tých hodín prebehu dňa, keď sú ceny najnižšie. Je to v podstate veľmi jednoduchý koncept a zatiaľ sa ešte nevyužíva v plnej miere. Aby som sa teda vrátil k tomu úvodu, celý tento koncept E, v podstate pokrýva všetky tri hlavné piliere energetickej trilemy. Pozitívnym spôsobom zvyšuje sa efektívne využívanie obnoviteľnej energie, pretože firmy budú presúvať e, svoju spotrebu práve do hodín, keď je najnižšia cena obnoviteľných energií a spotreba sa bude presúvať e, z tých hodín, keď sa produkuje energia e, tradičnými zdrojmi, ako napríklad e, uhlie alebo plyn. A to by znamenalo, že by z toho mal prospech aj samotný spotrebiteľ, e, taktiež by sa znižila záťaž na energetické siete v tých najzaťaženejších hodinách. Ak totiž je k dispozícii veľa vetra, ceny sa znižujú a systém tým dáva najavo, že celá táto energia by sa mala stiahnuť zo siete. To sa napríklad deje v Nemecku a pomáha to. A ak sa presunie spotreba do tých hodín a ak sa dokonca podporia platby za to, že sa bude spotrebovať práve v týchto hodinách. E, pomôže to celkovo znižiť spotrebu energie, taktiež sa tým zvýši konkurencieschopnosť e, firiem, ktoré to budú využívať, e, teda celkovo sa znižia náklady, zvýši sa ekologickosť a taktiež sa zvýši konkurencieschopnosť, čo bude mať za následok samozrejme vytváranie pracovných miest. Nech sa páči, láskavo si pozrite našu internetovú stránku, veľmi ochotne odpovieme na akékoľvek otázky a neváhajte informovať všetkých, ktorí o to majú záujem. Možnosti už existujú. A ak by sa presunula spotreba práve na hodiny, keď sú ceny najnižšie, eh, veľmi by to celému tomuto konceptu pomohlo. A ďakujeme pekne. Teraz eh, prejdeme i hneď eh, k ďalšej téme. Doktor Kristof. Tu máme pána doktora Kristofa Pola, ktorý študoval na univerzite v Kassel, premyselné inžinierstvo, takže to je veľmi široký odbor. A taktiež máte doktorát z filozofie, alebo budete mať v roku 2016, skončíte. Téma vášho PhD je e, e, továreň bez e, stlačeného vzduchu. Taktiež ste spoluzakladateľom spoločnosti ETOP, ktorá bola založená v roku 2015 a sústreďuje sa na energetickú účinnosť a príslušné e, riešenia v rámci priemyselných postupov. Taktiež e, určite prednášate na mnohých miestach a taktiež ste rediteľom e, príslušné oddelenia na univerzite a budete teda hovoriť o riešeniach pre premyselné postupy. So, also die Herausforderung ist jetzt nicht die Zeit. Takže teraz uh, sa pokúsime rozhýbať túto techniku. Ďakujem za ten úvod. Ja som teda spoluzakladateľom gema Opte Spoločne si ručenie obmedzeným. Krátko sa predstavím. Som spolužil ETA Opt 22.6. tento rok, takže je to úplne taký čerstvý startup. Máme 8 zamestnancov a pracujeme v oblasti energetické účinnosti pre priemyselné postupy v oblasti teda aplikácie a výroby produktov, tam, kde môžu byť využité určité e, dotácie a máme tam teda techniku stláčania vzduchu, to je teda oblasť, kde by som chcela predstaviť, e, ako v podstate sme sa k tomu dostali, ako nás napadlo ponúkať naše produkty v súvislosti s energetickou účinnosťou, takže začnem úplne od začiatku. Takže čo máme teda aktuálne v súvislosti s malými strednými podnikmi. E, v súčasnosti je veľmi dôležitá energetická účinnosť pre malé stredné podniky, takže máme rámcové podmienky, ktoré sú uplatňované e, v tých podnikoch. Máme napríklad e, ISO a taktiež Energia alebo energetická účinnosť je taktiež rozhodujúcim eh, faktorom v oblasti hospodárskej súťaže, takže podniky si musia, len že chcú, ale musia rozmysliť, eh, ako budú energeticky účinne postupovať. Začali sme v Kasli na, teda, spracovať na projekte, je to energia pre energetickú účinnosť. Vršili sme v roku 2010. E, ten projekt bol naplánovaný e, na tri roky. Bolo to financované e, teda príslušným federálnym štátom. Mali sme rozpočet 2,2 milióna a tam je to klasická fotovoltaická krajina, ale chceli sme sa stať v podstate e, oblasťou, kde bude dosiahnutá vysoká miera energetickej účinnosti. Takže v rámci tohto projektu sme teda 3 roky e, tam rozbehnali tento projekt a chceli sme zistiť, v aký, prostredstvom akých technológií môžeme dosiahnuť vyššiu mieru energetické účinnosti. Najprv tam bola teda E, produkcia, e, ktorá, ktoré by nebolo veľké používanie stlačeného vzduchu. Chceli sme zistiť, aké sú tam možnosti dotácií. Momentálne sa to pohybuje na úrovni asi 10 A ako to chceme zmeniť alebo čo tam chceme robiť môžeme optimalizovať neefektívne e, technológie a v podstate ich nedotovať. Takže nám išlo o to, ako ďaleko e, sa dá zájsť. Nuž, e, túto oblasť sme si nezvolili náhodou. Technológia stlačeného vzduchu sa využíva takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, napríklad automobily, automobilový priemysel, logistika, balenie produktov a tak ďalej. Takmer každý výrobok v podstate prechádza takouto fázou. No a teraz, keď sa pozrieme na túto oblasť, pozrieme sa na konkrétne čísla, Povedal som, že ten účinok je tam veľmi slabý. 10 percent 20 percent v podstate eh, je, ide na výrobu a taktiež 16 terawatt hodín, to nie je príliš vysoké číslo, ale toto zodpovedá e, číslam, ktoré e, sme získali od e, nemeckej železničnej spoločnosti. Takže keď to prepočítame, toto zodpovedá asi výkonu osmých elektrární. Myslím si, že je tu vidieť, že máme obrovský potenciál, ale ten účinok zatiaľ nie je optimálny, takže je tam určitý priestor na zlepšenie. Ďalej sme zistili, že nie prostredstvom optimalizácie, ale tomu, že sa vyhneme v podstate využívania tlakového vzduchu, tak e, môžeme ušetriť e, asi 90 vynaloženej energie. Takže to, čo tu vidíme, to je e, klasický model, ktorý je využívaný v rámci priemyslu. Tam teda e, produkt e, je tam presúvaný, rôzne sa s ním nakladá. Napríklad pralinka, ktorá potom musí byť e, nejak zabalená. To sa nerobí ručne, ale robí sa to ehm, v podstate automaticky. No a na jednej strane tam vidíte to pneumaticky a na druhej strane elektromechanicky. A môžeme to teda porovnať a vidíme, že viac než 90 vynaložené energie môže byť ušetrenej. A rovnako tak môžeme o 90 tým zredukovať emisie CO2. A to nie je nejaký ojedinelý prípad. A v podstate toto vyplývalo z celého toho projektu, ktorý trval 3 roky, že v rôznych odvetviach, v rôznych oblastiach môžeme v podstate paušálne na hrade tieto technológie využívané e, stlačený vzduch a môžeme teda dospieť takýmto ušetreniam energie a nákladov. Mám tu taktiež v grafe pár výsledkov. To je, tu máme výrobcu e, plastov alebo umelých látok. Máme na ľavo v podstate scenár nula alebo status quo. Tam vidíte, koľko energie sa vynakladá za rok. Máme tam aj ročné náklady. A analogicky taktiež emisie CO2 za rok. A potom, ďalej tam je scenár 1, scenár 2 a tam vidíte optimalizačné scenáre, snažili sme sa túto neefektívnu technológiu využívajúcu tlakový vzduch v podstate optimalizovať. Myslím si, že sú tam výrazné e, zlepšenia, ale máme tam scenár 3 a potom ešte scenár 4 a tam sa úplne vyhneme využívaniu tla- tlačeného vzduchu a tam máme teda najlepšie výsledky. Tam na začiatku vidíme v porovnaní, že môžeme ušetriť 90 energie a na pravej strane je vidieť toto ušetrenie taktiež e, v podstate e, znižené emisie CO2. Sú tam započítané všetky náklady, potom sme to vypočítali na 10 rokov a zistili sme, že dohromady sa dá ušetriť asi 60 nákladov a do toho sú započítané rôzne investície a tak ďalej. Takže z energetického pohľadu je to skutočne zaujímavé a hospodársky to predstavuje príležitosť pre podniky a predovšetkým pre malé stredné podniky. Teraz by som chcela hovoriť o tom, v akej oblasti pracuje ETA Opt, naša spoločnosť. ETA je to e, grécké písmeno, ktoré e, symbolizuje e, v podstate účinnosť, účinok a potom opt, to znamená optimalizácia. No a my vyvíjame špecifické výrobky, ktoré sú využívané pri manipulácii s produktami. Predstavte si napríklad displej vášho mobilu sú tam rôzne komponenty, ktoré, e, pri ktorých je e, využívaná vaková technika. Takže tu vidíte ten prvý výrobok, ktorý už sa predáva. Už funguje to asi ako vzduchová pumpa. Napríklad, keď sa pozrite na pumpu, ktorú si pumpujete bicykel, vidíte tam, že tam sa vytvára podtlak a my v podstate tento účinok využívame automatizovaným spôsobom. Môžete ušetriť 66 energie, taktiež sa znižuje úroveň hluku o 40 to je taký vedľajší účinok a taktiež o 34 sa znižuje miera emisí CO2. No a iba teraz také gro, aby som to predstavil tie príležitosti pre podniky, volá sa to ekologické príležitosti pre podniky. Moja prezentácia samozrejme teda tam e, redukujú emisie CO2, e, šetrí sa energia a taktiež to generuje výhody v oblasti hospodárskej súťaže. No a taktiež aj ETA Opt my sa snažíme podporovať inovatívne technológie a z toho dôvodu som tu aj dnes medzi vami. Takže to bolo všetko z mojej strany. Máme tiež webovú stránku, pokiaľ vás to zaujíma. Ja rád na túto tému sa porozprávam, pokiaľ vás to zaujíma, tak môžete zavolať aj v noci. Cez deň radšej, ale môžete aj v noci. Ďakujem. To bol skvelý návrh. Dokonca v noci vám môžeme volať, fajn. Ale my chceme byť energeticky účinní. Takže nevyužívať využívať účinne elektrickú energiu. Takže skutočne toto je veľmi dôležité, čo ste to predstavili pre malé stredné podniky, ale nielen pre malé stredné podniky. Takže v podstate ste hovorili o tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá. Ďakujeme za vaše prezentácie a teraz nastane krátka diskusia. Ako prvý pán Bernstein, prosím, môžete. Ďakujem. Ďakujem aj kolegovi Deniško Moditis, aj druhému panelistovi za ich zaujímavé prezentácie. Myslím si, že určite je hodné, že energetická účinnosť taktiež je súčasťou akčného plánu pre malé stredné podniky. A dnes sme tu videli dva skvelé príklady toho, ako môžeme znížiť spotrebu energie v malých a stredných podnikoch. No a ako môžeme vybudovať silný priemysel v Európe, ako môžeme byť konkurencieschopnejší na globálnom trhu, pokiaľ budeme znižovať mieru spotreby energie v Európe. Nie je to pre mňa len také kliše, ale je to skutočnosť. Keď hovoríme o cenách energie, tak zistíme, že to je veľmi zaujímavá téma pre náš výbor a zoberáme sa energetickou politikou a mnohí kolegovia, keď hovorím o tejto téme, tak sú toho názoru, že len výdavky spoločnosti sú dôležité. Ale podľa mňa tu ide o konkurencieschopnosť. To je dôležitá. Energetická účinnosť je v podstate najlacnejším spôsobom, ako malé stredné podniky môžu sa lepšie sústredovať na inováciu a obchod, rozvoj obchoda, obchodu. A pán Paul práve toto demonstroval vo svojej prezentácii. A energetická účinnosť je jeden z hlavných prvkov. Milión eur z európskych e, verejných prostriedkov v podstate môže vyvolať investíciu výške 5 až 10 miliónov eur. No a skutočne to pakový efekt je obrovský. No a taktiež tento sektor, sektora energetickej účinnosti, môže zaručiť, že Európa bude môcť ešte viac vyvážať, než vyvážať dnes. Ďalej, tu máme ďalšie výhody, menšie náklady na energiu, taktiež vyvážnosť medzi, medzi dovozom a vývozom v oblasti energie, energie. Vieme, že príliš veľa dovážame a taktiež je treba uznať dôležitosť energetickej účinnosti a musíme zaručiť financovanie podobným projektom pretože takéto riešenia, ktoré sú energetické účinné, sú dôležité v oblasti e, výroby a v oblasti e, služieb. A tá energetická účinnosť postupne môže byť čoraz dôležitejšia e, pre celý svet a tým pádom sa nám lepšie bude dariť aj dosahovať naše klimatické ciele. Takže kolegovia, dúfam, ste si dobre vypočuli tieto dve prezentácie, napríklad Danish Commodities a taktiež vidíme, ako môžeme pomáhať našim podnikom v Európe. Mohol by som pokračovať, ale na záver chcem povedať, že musíme ďalej pracovať na všetkých aspektoch energetickej účinnosti a robiť to pre európske podniky, pre európsky trh s elektrickou energiou, pre európsku stabilitu a, musíme, a pre dokončenie európskeho energetického trhu. Ďakujem pani Patricia Toja, naša podpredsednička. Ďakujem. Tiež by som chcela povedať, že to boli veľmi zaujímavé dve prezentácie. A tieto prezentácie, ako povedal predrečník, v nás vyvolávajú chuť sa ešte viac zaoberať rôznymi aspektami energetickej účinnosti, pretože to má byť cieľ celého priemyslu, nie len dopravy a bývania, stavebníctva. A mám dve otázky. Najprv sa chcem opýtať druhého rečníka. Výskum, výskumný projekt, ktorý viedol k tomu, že bola vytvorená technológia, ktorá znižuje objem stlačeného vzduchu. Ako to bolo financované z verejných financií? Ja som to príliš nepochopila. Boli tam využívané európske fondy, vďaka tomu bolo možné vytvoriť technológiu, ktorá sa potom aplikovala. Je to teda nie len nejaká štúdia, ale skutočne sa to aj aplikovalo. Ja sa pýtam, ako tá myšlienka vznikla, s tým, s tým ste prišli vy, že by to malo byť podnikateľsky zaujímavé a ako sa potom tam e, kombinovali verejné súkromné financie. Taktiež prvý rečník hovoril o zaujímavom systéme. Vy ste povedali, že nie všetci to používajú, prečo je to komplikované, chce to určitú flexibilitu, ale percentuálne uplatňovanie týchto postupov technik, technik odhadov, vyhodnocovania cien a taktiež ako sa podľa toho bude adoptovať spotreba energie. Ako sa to používa? Je to len taká nika, taká okrajová oblasť na trhu. Ako sa to využíva? Aké to nesie úspory? Aké úspory by to neslo, keby sa táto praktika viacej rozšírila? Ďakujem. Ďakujem aj za obe tieto prezentácie. Samozrejme, môžeme hovoriť o inovácii veľmi dlho v rôznych sektoroch by e, určite bola dobrá energetická účinnosť, môžu z toho profitovať malé a stredné podniky, prináša to nové e, spôsoby zmýšľania, nové technológie, ale ja som liberál a verím, že rôzne tieto stimuly taktiež idú ruka v ruke, z, alebo musíme ich, sa na nich pozerať vo svetle e, v podstate trhových e, aspektov. Takže pokiaľ je to dobré riešenie, tak prečo trh v podstate netlačil na spoločnosti, aby ho využívali? Takže je to jednoduché. Myslím si, že stimuly sú dôležité pre spoločnosti. Takže aká regulácia, aké pravidlá momentálne brani tomu, aby toto sa lepšie šírilo? Ho- hovorím tu o nepeňažných stimuloch, ktoré alebo nepeňažných o prekážkach, ktoré bránia šíreniu tejto techniky. Ďakujem, pán Tošenovský. Ďakujem, pane predseda. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel poďakovať a nadviazať na svojho kolegu. Tá rozdielnosť v cenách, ja by som sa rád spýtal, tej prvej prezentácii, budú vždy existovať odbory, ktoré budú len veľmi ťažko reagovať v horizonte minút alebo hodín, keď napríklad hutnícky priemysel alebo odvetvia, ktoré sú energeticky veľmi náročné. Viem, že v prípade malých podnikov je to pomerne nádejný systém využívať cenové rozpoloženia, ale ja som stále presvedčený o tom, že prioritnými by mali ostať dve veci. Poprvé, ako riešiť ukladanie energie, ktorá vzniká v rozpore s časom, kedy je spotrebovaná, spotrebovávaná. A za druhé, ako reagovať na prebytok energie. Mňa by zaujímalo, koľko percent toho trhu myslíte, že by mohlo využívať toho rozloži- to, to, to rozloženie v čase už v súčasnosti, pretože ten objem energetický v Európe je skutočne obrovský, čo, o čom hovorí tá druhá prednáška, ako veľmi zložité technológie sú energeticky náročné. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. A pán Silikiotis má otázku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja by som najskôr chcel tak všeobecne k malým a stredným podnikom. Malé a stredné podniky, tie sú chrbtovou kosťou hospodárstva v Európe. No a politika spá k tomu, že tisíce podnikov zápasí s bankrotom a mnohé už aj zbankrotovali. Tých malých a stredných podnikov. No a tí, ktorí prežívajú, že to tak, že sú vystavené nespravodlivej súťaži veľkým podnikom, finančným darcom a tak ďalej. No a my v každom prípade potrebujeme akčný plán, ale tie, ten musí viezať nejakým cieľom. Takýto zelený plán, ktorý aj vy ste teraz predstavili, bolo veľmi zaujímavé počuť si to, ale treba sa venovať osobitným črtám malých a stredných podnikov, hlavne tým, tým špecializovanejším, treba sa venovať niektorým špecifickým bodom, hlavne tie, ktoré e, zápasia s krízou a hlavne v krajinách, ktoré sú postihnuté silnou recesiou. Hlavne treba dať stimuly pre rasta, kde je ľahšie nájsť prístup k financovaní, hm, lepšie treba absorbovať prostriedky EÚ, napríklad Horizon 2020 Kozme. Vidíme, že aj tento rok na týchto programoch boli vykonané škrty a je dôležité, aby podporné programy boli silnejšie. No a moja otázka teraz nasleduje. Ako vnímate legislatívne reguláciu, legislatívnu reguláciu cien energii pre malé a stredné podniky? no ja to som sa chcel spopýtať, pretože uvediem príklad. Na Cypre pred pár rokmi bol malý podnik, ktorý vyrábal fotovoltaické panely. Bol to veľmi moderný podnik, s robotikou. Exportovali panely do Nemecka, Španielska a tak ďalej. No a skrachovali. Skrachovali preto, lebo výrobné náklady týchto panelov boli príliš vysoké. A panely z Číny boli oveľa lacnejšie. No aj mňa by zaujímal váš názor na toto, na štátnu podporu týchto podnikov. To je vec, ktorou sa v Európe veľmi intenzívne zaoberáme. No a ešte jedna vec. Štátna podpora môže byť aj regulovaná. A mňa by zaujímal váš názor na toto v členských štátoch. No aj finančný, financovateľa finančné programy pre malé a stredné podniky v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zdá sa, že nikto už nežiada o slovo. No tak možno ja položím krátke otázky prvému rečníkovi, pánu Foldegerovi mne sa zdá, že inteligentné siete a systém inteligentných deti e, by v prípade trhových signálov by mal byť veľmi dôležitý. No a pre druhého ročníka, doktor Christoph Paul, patentovali ste si vaše myšlienky, môžu byť e, základom pre nejaký patent vo vašom prípade. Ďakujem pekne. A Máte teraz slovo na to, aby ste odpovedali a súčasne aj ukončili svoju prezentáciu v rovnakom poradí. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše otázky. Pán Werner, najskôr vaša otázka. Koľko dokážeme ušetriť na tom, čo ste sa pýtali? No a ja musím povedať, že je skutočne náročné hovoriť o konkrétnych číslach, pretože poprvé stále to na koncepčnej báze a po druhé závisí to od špecifického priemyselného odvetvia, ktoré participuje. Takže čím viac flexibility má spoločnosť a spoločnosť čím väčšiu flexibilitu má, tak eh, tým viac peňazí môže na tom ušetriť a čím eh, rýchlejšie bude tá zmena, tým lepšie. Momentálne sa to nevyužíva, ale je v tom veľký potenciál. Naše pôvodné výpočty hovoria, že spoločnosti v priemyselne náročných, energeticky náročných podvetviach eh, majú približne 5 až 10 percentné úspory za energie, ale skutočne veľmi to závisí od konkrétnej spoločnosti. Ďalej ste hovorili, ak sa to dnes používa, koncepciu, ktorú ja navrhujem, tá sa zatiaľ nevyužíva. To z jednoduchého dôvody, pretože trhu nie sú zvyknuté svet, kde obnoviteľné zdroje a ceny veľmi fluktujú, to je nová tendencia, no a preto sa trh na to ešte neprispôsobil. Takže dúfam, že to zodpoveda na vašu otázku. Hm, ďakujem za ďalšiu otázku, to bola veľmi dobrá otázka. Vy ste sa pýtali na to, aké politické prekažky existujú. Nož jedna z hlavných vecí, ktorá je požiadavka, aby to fungovalo, je efektívny trh. To znamená, že treba máte časné trhy, ale ešte stále v mnohých krajinách takéto trhy neexistujú. Oni sa však rozvíjajú s obnoviteľnými zdrojmi vzniká obrovská potreba flexibility, obrovská potreba prispôsobiť eh, dodávky vo svete. Toto bude dôležitá vec, ktorú treba riešiť a je to riešenie. Takže dobre fungujúci vnútorný trh. No a samozrejme, obchodná činnosť je kľúčová, ak budeme mať eh, trh toto podporuje obchod, efektivitu, no a dokážeme zoptimalizovať eh, využitie tejto koncepcie. Dúfam, že to odpoveda na vaše otázky. Ďalej. ste hovorili o tom, že myslíte, že bude veľmi náročné pre malé stredné podniky aplikovať to. A ja súhlasím, bude náročné, aby si malé stredné podniky zvykli na tú predstavu, že nie len snahy o zniženie energetickej spotreby, ale tiež uh, ich skutočnej flexibilite. No ale momentálne ideme na trhu, ako napríklad Nemecko, no, že vidíme, že mnohé trhy sú neefektívne, ktoré potrebujú lepšiť. No a kde existujú negatívne ceny, tak to znamená, že státe peniaze, aby ste spotrebovali energiu v týchto hodinách a časoch. Nuša budú no, veľké spoločnosti ochotné zmeniť len eh, spotrebovať tieto hodiny dňa alebo súčasťa eh, spotreby, keď to bude všeobecnejší spôsob eh, optimalizácie a samozrejme to sa neudeje z jedného dňa na druhý. Potrebujeme sa nad tým zamyslieť a integrovať energetické trhy s výrobnými procesmi, s výrobným priemyslom všeobecnosti. Tiež ste sa pýtali na to, ako sa dá využiť ako sa dá využiť prebytočná energia. No a keď veterné turbíny idú na maximál, v Nemecku na maximálnu maximálnu úroveň, tak riskujeme blackout, keď sa nebudú nebudú spotrebovať táto energia, alebo keď vypnú veterné turbíny. Videli sme to v Dánsku, myslím, že to bolo 12. júla, že veterné turbíny vyrábali 140% spotreby na tento deň, no a to znamená, že ceny sú negatívne. Ten systém potrebuje, aby spotrebitelia čerpali energiu a preto my navrhujeme, aby spotrebitelia reagovali flexibilne a čo najvyššiu mieru alebo podiel spotreby smerovali na časy, kedy je, sú ceny negatívne. No a pán Busek, vy ste sa spýtali na naše názor na inteligentné merače. Tieto sa používajú napríklad v tradičných reakciách. My to oceňujeme, myslím, že to je krok správnym smerom. A však jednoducho navrhujeme, aby sa využívalo využívala nevyužitá flexibilita, ktorá existuje v systéme, E, mimo inteligentných meračov. Ale inteligentné merače sú tiež veľmi dobrá iniciatíva. No a na záver by som rád povedal, že ten, ktorý vidíme z obnoviteľných zdrojov, potreba flexibility a potreba využitia flexibility, tá rastie, takže táto koncepcia, jej hodnota bude narastať aj dôležité hľadie týmto smerom. Ďakujem pekne. Pán Karsten Fordeger, ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník, eh, doktor Kristof Paul. Ale ja sa budem snažiť zareagovať na otázky, pričom ich trochu premiešam, pretože myslím, že mnohé išli rovnakým smerom. Poprvé, projekt financovala spolková krajina Hesensko a spolufinancovalo to aj európske prostriedky. A preto myslím, že je dobrá myšlienka investovať do tohto prostriedky. V podstate to želanie dosiahnuť presne to, čo je tá auta, čo sa stalo. Niekto to študoval po štúdiu, kedy sa orientoval na univerzitu, no a teda hovorím o sebe, a vytvorené miesto, ktoré financovala krajina Hesensko, spolufinancovala Európska únia a ja som mal ako projektový líder pracovať na tomto projekte a budovať ďalej moje myšlienky a v konečnom dôsledku k tomu dostať. No a keď sa keby neboli vytvorené finančné stimuly, tak by sme to neexistovalo. Ja počas eh, práce na mojej doktorskej práci, doktorantskej práci som eh, nechal vytvoriť eh, alebo sa zaoberal patentami, no a momentálne sme dostali európsky patent. Máme tri ďalšie patenty ohlásené a snažíme sa získať ich teda. No a financovanie. My sme mali startup, už som to hovoril. Boli sme založení cudzím kapitálom vo výške 200 tisíc eur, vlastné prostriedky máme vo výške približne, alebo teda patentové náklady vo výške 55 tisíc eur, tie prevzala Univerzita v Kaseli, pretože inak by sme nemohli vôbec urobiť, nemohol by som tu ani sedieť, a tie patenty sme boli založení, sme odkúpili, ale Často je potrebná tá podpora zvonka v forme finančných prostriedkov v každom prípade. Ja som 3 roky dostal financovanie a z toho som vypracoval základnú zakladateľskú myšlienku tejto spoločnosti. Neviem, kam to pôjde, ale som presvedčený o tom, že v období energetickej účinnosti je to presne to pravé. Bruseli, máme teraz House of Energy, ktorý bude o jedno poschodie nad nami mať svoje sídlo a zriadený tam. A preto budeme mať možnosť, aby mladé podniky ako my mali lepší prístup k podpore a finančným prostriedkom. Ja dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať na všetky otázky. Nie je mm, jednoduché všetko nechávať na trh. Myslím, že v niektorých prípadoch ja poznám podniky, ktoré vydávajú 800 tisíc eur ročne na siete tlačeného vzduchu. No a pýtam sa, prečo to neodstavia. No a bohužiaľ je to tak, že trh aj spoločnosti v niektorých odvetviach sa na to nezameriavajú zameriavajú sa na výrobu a tak ďalej. Takže e, v týchto bodoch, e, kde unikajú, unikajú obrovské prostriedky. A sa vyrába Customer Spain a to ako podporou alebo niečím podobným, tak to podporí. Takže myslím, že treba, aby sa sem tam niekde zasahovalo. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne obom za vaše prejavy a vynikajúce vynikajúce príklady. Je veľmi dobré, že máme takéto príklady a skúsenosti s energetickou účinnosťou malých a stredných podnikoch. Ďakujem veľmi pekne a teraz prejdeme k druhému panelu. Prvým rečníkom je doktor Katarína Reuter, zodpovedná, e, bola dlhé roky zodpovedná za ekologický manažment a vy tiež zaoberáte hospodárstvom v polnohospodárstve udržateľný marketing. A vy teraz vedete, ako riaditeľka Nemeckú federálnu asociáciu podnikov. Ste tiež koordinátorkou Európskej aliancie asociácie udržateľných podnikov, združení udržateľných podnikov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tento, to milé slova na úvod. Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie na toto vypočutie. Som veľmi rada, že tu môžem byť. No a ja teraz prejdem do môjho rodného jazyka. Ekoprener.eu sme v zakladateľskej fáze, kde nám o ekologické smerovanie a obnovenie európskeho hospodárstva a preto tá téma Zelený akčný plán pre malé a stredné podniky sa veľmi dobre hodí našim požiadavkám. Požiadavame sociálne a ekologické inovácie a zameriavame sa na regionálnu, regionálne a malé hospodárstvo. Vidíte tu znázornené logá a subjektov, ktoré sa podelajú z Rakúska. Je to e, nemecká ekonomika, taktiež z, z Francúzska sú tu zástupcovia z Nemecka, z Holandska, zo Španielska. Vidíte ich znázornené logá. A celkovo viac ako 1500 uzrotelných malých stredných podnikov zastupujeme. E, taktiež tu vidíme, že aj väčšie firmy sú zastúpené v našej sieti čiastočne ide o priekopníkov udržateľného hospodárstva. Transformácia ekonomiky je naozaj potrebná, taktiež e, obahová um, ekonomika je dôležitá. Chceme oceniť e, túto snahu komisie, taktiež neutralitu hľadiska CO2 emisí, ale aj vzdialenie sa od e, škodlivého pôsobenia firiem k pozitívnej uhlíkovej stope a taktiež k lepšie orientácie na budúcnosť. Teda aká je východisková pozícia v Európe? E, konštatujeme zlyhanie trhu, pretože náklady sa neinternalizujú externého charakteru. Vieme, že napríklad poškodzovanie ovzdušia napríklad sa neprejavuje na cenách, ale taktiež ekologické a sociálne inovácie nie sú dostatočne odmeňované. Na strane investorov to vedomie o zrotelných investíciách často chýba. A taktiež kapitálová intenzita často je príliš vysoká. Napokon sa ukáže, že malé stredné podniky to majú o mnoho zložitejšie v produkciu zretelných výrobkov. Ďalej, čo sa týka druhej oblasti, mm, dosiahnutie efektívneho využívania zdrojov. Oceňujeme, že komisia uznala e, význam e, tohto úsilia e, suroviny predstavujú už teraz 40 celkových nákladov na, na výrobu, preto je tu obrovský potenciál celkovo v výške 630 miliárd eur ročne. Môžeme potvrdiť, že najmä vzhľadom na tieto osobitosti mnohých stredných podnikov je to veľký potenciál, ktorý treba využiť. Tu sa ukazuje, že aktuálne štúdie dokazujú, že aj e, v jednotlivých sektoroch sú k dispozícii e, odhady e, možných úspor. Aká je teda súčasná situácia medzi podnikov z hľadiska odzrateľnosti a transformácie ekonomiky? Vidíme, že je tu malý okruh e, pokrokových spoločností, ktoré ponúkajú rôzne pokrokové riešenia a výrobky, taktiež je tu niečo väčší okruh e, záujmo, záujemcov. O niektoré čiastkové oblasti robia sa aj čiastkové správne kroky a najväčší okruh e, a mohol by byť ešte väčší, to sú nezúčastnené firmy, Tie ešte sa ale neuznali význam hospodárstva a nie sú zatiaľ ešte aktívne v tejto oblasti. Pre úspešnosť malostredných podnikov v ekologickej oblasti je dôležité najmä zohľadniť eh, dopyt, ale aj rôzne stimuly, eh, teda financovanie. Toto je najväčšia eh, ťažkosť, ale aj legislatíva a konkrétne opatrenia, ktoré sa budú týkať celého reťazca, hodnotového reťazca. Toto nemusím nejako vysvetľovať. E, ide tu o e, celé spektrum e, tohto akčného plánu pre malostredné podniky, ktoré zahrania rôzne oblasti. Dá sa povedať, že my ako ekoprenér vnímame EÚ a tento konkrétny akčný plán ako pozitívny, ale je tu veľké ale, pretože vieme, že aj malé, aj väčšie podniky, najmä v niektorých prípadoch príliš silne reagujú na dopyt a legislatívu a tieto dva aktéry, um, tieto dva aktéry, um, tieto dva faktory chýbajú v kontexte inovácií malých stredných podnikov v lete. Sme videli um, vyhlásenie k tejto obehovej ekonomike a tu uh, sa objavujú aj dve hlavné požiadavky. Poprvé, čo sa týka trvého dopytu, aby sa obehové výrobky viac zohľadňovali a taktiež hľadiska legislatívy, aby vznikla smernica o obehovom dizajne. Teraz sa dostávam ku konkrétnym odporúčaniam. Nemusím sa však ponáhľať, ešte som vyčerpala iba 5 minút. Takže prvá oblasť odporúčaní sa týka toho, ako rozšíriť trhový potenciál pre malé stredné podniky. To sa dá dosiahnuť tak, že stanovíme také ceny, ktoré budú e, svedčiť o ekologických sociálnych e, skutočnostiach, teda budú sa externalizovať e, aj tie náklady, napríklad čo sa týka obchodovania s emisiami a taktiež daň z uhlíka, ak sa zavedie. Teda ďalej to súvisí aj s daňovou sadzbou, e, e napríklad e, znižovanie e, daňového zaťaženia práce, taktiež e, stimulov dopytu, prípadne rôznych úprav e, e, DPH pre niektoré konkrétne druhy výrobkov v obehovom hospodárstve. E, ďalej sa tento potenciál rozšíri aj, ak si Európska únia stanoví ambicioznejšie ciele pre zvýšenie efektívnosti obnoviteľných zdrojov energie, ale aj záväzné ciele efektívneho využívania zdrojov. Tu očakávame 30 do roku 2030 Mm, ďalším nedostatkom, ktorý má však obrovské vplyvy na trh, je, aby Európska únia bola v popredí. E, napríklad e, celoveľké témy verejného vstarávania. E, tu je potrebné dbať na udržateľnosť, na ekologické produkty. Aj pri týchto verejných vstarávaniach vieme, že aj výrobky, ako napríklad férové, aj tie produkty, napríklad počerčová myš, aj toto už existuje, ale žiaľ nevyužíva sa príliš často, pretože sú samozrejme finančne nákladnejšie tieto výrobky. Ale ak by sa takýto aspekt zohľadnil vo verejnom starávaní, tak by eh, takéto výrobky boli uprednostňované. Eh, ďalšia časť odporúčania sa týka eh, požadovania a osvedčených postupov. Tu už moji predrečníci uviedli dobré príklady. Môžeme aj tu nadviazať na legislatívnu iniciatívu o nefinančnom spravodajcovaní. E, toto by sa malo stiahovať aj na malé stredné podniky. A taktiež môžeme požadovať orientáciu na všeobecné blaho. A taktiež sa zohľadenilo, respektíve podporuje sa zohľadnenie e, týchto aspektov e, blaha v pracovnom prostredí na úrovni Európskej inštitúcií. Toto by sa malo uplatniť v celej ekonomike. A v neposlednom rade podpora spolupráce, taktiež e, výmena osvedčených postupov medzi podnikmi a podnikateľmi. Tu by mali byť dispozícii dostupné možnosti spolupráce, rôzne projekty založené na spolupráci, ale aj e, rôzne hotspoty v hraničných oblastiach, e, teda v pohraničí členských štátov. Tu súhlasíme s kritikou tých, ktorí tvrdia, že doterajšie informácie o možnostiach podpory nie sú dostatočne prehľadné pre malé stredné podniky. To, čo sa teda um, to uvádza, možno existuje v teórii, ale nie je to dostatočne zretelné a zrozumiteľné a dostupné pre malé stredné podniky. Ďalej, tretí blok odporúčaní sa týka udržateľného obchodu tomto akčnom pláne pre lenostredné podniky by sa to malo zohľadniť, pretože ak Európa chce byť v popredí e, tohto spracovania a vyrábania v tomto akčnom pláne, sa to spomína, tak dohody TTIP a CETA by mali zodpovedať novým štandardom udržateľného obchodu. Žiaľ, zatiaľ to tak nie je. Nemusím vám to nejako na novom pripomínať. E, znamená to oslabenie regionálnych trhov, udržateľných štandardov, teda E, sú tu obrovské otázniky, s týmto spojené, požadujeme zastavenie týchto rokovaní. Preto e, je to v istom smysle konfliktné v tom, e, keď sa pozeráme na ciele Horizontu 2020, koľko sme, aká podpora malostredných podnikov sa tam uvádza, aby sa podporovali zelené inovácie, ale v skutočnosti sa tu nespomína výzva vzniku integrovaných alkoholických trhov v Európe. Ďalej, štvrtý blok odporúčaní sa týka vzdelávania a odbornej prípravy. Podnikatelia budúcnosti sú teraz na školách, na univerzitách, a vo vzdelávacích inštitúciách a preto súhlasíme s kritikou tých, ktorí tvrdia, že zelené zručnosti, aj keď sú dôležité pre ďalší rozvoj energetickej účinnosti a celej ekonomiky v akčnom pláne, nie sú spomenuté žiaľ. Ešte niekoľko záverov. Čo sa týka e, dopadu e, tohto akčného plánu na malé stredné podniky, tu navrhujeme vybaviť tento akčný plán a spojiť ho so silným akčným plánom pre e, obehové hospodárstvo. Iba tak totiž dosiahneme skutočné využitie tejto príležitosti a transformácie ekonomiky. Domnievame sa, že efekty tohto zeleného akčného plánu by sa mohli zdesaťnásobiť, násobiť, ak by sa toto konkrétne uplatnilo a zdôvodňujeme to aj niekoľkými konkrétnymi bodmi. Napríklad na úroveň veľkých firiem ešte e, nebolo dostatočne uznané, aké sú s tým e, spojené možné výhody a taktiež, že by to malo vplyv aj na hodnotový reťazec malých stredných podnikov, ale aj väčších podnikov. Tu ešte niekoľko otvorených otázok. Na záver tie sa venujú tomu, či Výbora projektov v Horizonte 2020 naozaj musí trvať 8 mesiacov. To je pre akutne inovatívne projekty um, príliš dlhé obdobie. Malo by sa skrátiť. Taktiež klimatický tu sa uh, plánuje podporovať každoročne 400 startupov, aký je aktuálny stav, koľko cieľov sa podarilo splniť a taktiež um, európsky, um, európska cena podpory podnikania. Tu je e, snaha ohodnotiť najmä toto úsilie podpory obehovej ekonomiky. Domnievame sa, že v tomto kontexte je zásadná otázka e, toho, či keď hovoríme o tomto akčnom pláne, do akej miery je zelený, do akej miery je naozaj zelený a do akej miery sa len tvári, že je zelený. Ďakujeme pekne, pani doktorka Reuterová, za túto vašu prezentáciu. Bola veľmi zaujímavá zastupujete platformu udržateľných malých a stredných podnikov v Nemecku a v celej Európe. Je to pre nás tedy veľmi zaujímavé porovnanie toho, ako to funguje v Nemecku a v celej Európe. Ďalej nasleduje pán Wim Michiels, ktorý je výkonným riaditeľom chemicky výrobnej firmy Proviron ktorá sa zameriava na osobitné druhy chemických um, produktov. Zastupujete tu okrem iného aj Antwerpskú univerzitu, eh, tam ste študovali, a taktiež eh, asociáciu eh, viacerých združení, pričom z nich by som zúraznil najmä asociáciu chemických podnikov v Nemecku. Tam máte na starosti mnohostredné podniky. Vaša prezentácia, vážny pán Michiel, nesie názov prerod od chemického výrobcu k, k tomu, ktorý vyvíja funkčné chemické riešenia. Nech sa páči, máte slovo. Príjemné popoludnie. Volám sa Wim Michiels. Práve nám vzniklo v roku 1977, založil ho môj otec. Nechcem vám e, nič predať, e, keďže to nebudete taktiež e, nič chcieť kúpiť, len vám vysvetlím, čo asi robíme a potom vám poskytnem niekoľko rád, ktoré by sme vám chceli poskytnúť. Pôsobíme v segmente funkčných chemických látok celkovo zamestnávame zhruba 300 ľudí, tí vytvorávajú zhruba 400 miliónov pridanú hodnotu každoročne a celkový obrad je 175 miliónov. Dodávame do celého sveta, e, do 100 rôznych krajín, do 500, 500 e, rôznym zákazníkom. Máme sídlo v e, Belgicku, ale aj rôzne terské firmy, okrem iného v Číne sme klasickým mm, producentom chemických produktov. V minulosti sme produkovali e, petrochemický výrobok, ktorý si nechcel nikto kúpiť, ale my sme ho predsa produkovali. Rozhodli sme sa potom následne zmeniť našu firmu. Nemalo totiž zmysel snažiť sa konkurovať veľkým hráčom z Číny alebo z iných e, Ehm, krajín sveta. Boli sme jednoducho príliš cenovo nevýhodní, príliš drahí pre ehm, klientov. Chceli sme sa teda uberať cestou globálneho marketingu. Chceli sme ponúkať funkčné riešenia eh, pre malé segmenty trhu. Eh, začali sme obnoviteľnými materiálmi a surovinami a posunuli sme sa potom až k udržateľnejším aspektom Katarína sa ma pýtala, či máme udržateľné produkty. Domnievame sa, že majú aspoň udržateľné črty. Teda sústreďujeme sa na konkrétne trhy, snažíme sa venovať um, plastom, krmivám, doplkovým uh, matkom a taktiež ďalej produkujeme um, látky na odstraňovanie ľadu na lietadlách a letiskách. Mm, to je balík, ktorý už nemá e, žiadne toxické ani ekotoxické pridavné látky. Mm, v našom vnímaní je to najekologickejší produkt tohto druhu na celom svete. Začali sme produkovať e, taktiež e, mikroriasy. Mm, bionaftu sme začali produkovať pred niekoľkými rokmi. A práve e, z tejto bionoty sme sa potom posunuli k mm, riasam. Mm, zatiaľ ešte podľa nášho názoru nemá a veľmi ekologický zmysel um, využívať energeticky tieto riasy. E, v súčasnosti ich predávame iba ako mikrokultúru. Um, táto politická oblasť e, E, pôsobenia napríklad v oblasti plastov z hľadiska legislatívy nám umožňuje propagovať nové druhy plastov. Napríklad e, tu na obrázku je fotografia škôlky. Ide o zelenú podlahu, ktorá obsahuje plasty. Pôsobí esteticky a zároveň je možné priamo konzumovať e, z podlahy. Malé deti nie sú ohrozené na zdraví i ani po tom, čo túto podlahu olížu. E, ďalej balenia, ide o konkrétny druh polyplastov, ide o veľmi inovátorský druh plastov. Využíva sa napríklad na obaly potravín. Je to produkt malého stredného podniku, ktorý prišiel s touto inovatívnou myšlienkou. Začali sme pôsobiť e, aj vo vývoji prídavných látok pre krmivá. Ako možno viete, e, v tejto oblasti sa používa mnoho antibiotík a možno viete, že všetci sme čoraz viac odolní voči týmto antibiotik- antibiotikám prostredníctvom našej potravy a konzumácie zvierat. Teda my sme vyvinuli prírodný druh eh, produktového portfólia, vďaka ktorému zvieratá ostávajú zdravé, bez toho, aby sa preventívne museli nasadzovať antibiotika Ďalej, toto je naša oblasť pôsobenia, toto robíme. Čo teda môže tento program poskytnúť malým a stredným podnikom podľa nášho eh, vnímania? Vo všeobecnosti potrebujeme eh, dostatočnú právnu istotu a to dlhodobo. V podstate to je moja jediná požiadavka na vás. Máme továreň na produkciu bionafty a vďaka legislatívnym rozhodnutiam, ktoré ste prijali, mnoho firiem v Európe zbankrotovalo. My ešte nie. Mali sme šťastie, ale stratili sme viac ako 10 miliónov eur. Celkovo míňame viac ako 3 milióny ročne na výskum a vývoj, teda ide o rozpočet eh, na výskum a vývoj na 3 roky, ktorý sme len tak stratili. Teda potrebujeme dostatočne stabilný právny rámec. Isté, že vieme, že v demokracii 7 rokov je dlhé obdobie, ale my ako priemyselná firma potrebujeme minimálne 7 rokov. Skutočná ziskovosť totiž je spojená iba s dlhodobým plánovaním. Ak chceme mať ziskové firmy, potrebujeme stabilný právny rámec na 10, 15, možno až 20 rokov. Viem, že sa vám tam môže zdať zvláštne, ale v podstate takto sa zarába v rámci spoločnosti. Nevadí, kde e, stanovíte tú hranicu, ale musí tam o tom ostať. Ďalej potrebujeme jasné usmernenia, alebo trvalé usmernenia taktiež. Asi pred desiatimi rokmi neboli žiadne usmernenia, bol pohovorilo sa, že trh sa reguluje sám a napríklad čo sa týka potravinových aditív, to za posledné 10 rokov sa nič na trhu nezmenilo. Musíte napríklad predpísať alebo zakázať využívanie antibiotík v krmivách, ináč sa nič nezmení. Môžeme dokázať, že naše výrobky sú lepšie, že je tam prospech pre polospodáru, ale napriek tomu žiadna zmena nenastala. Takže potrebujeme právny rámec, ale je samozrejme treba organizovať rôzne vypočutia a tak ďalej, ale ako náhle sa niečo dohodne, tak je treba to tak udržať a potom tie produkty prichádzajú v nadchádzajúcich rokoch. Takže to potrebujeme. Ďalej zaručiť, že tie usmernenia budú jasné, nie príliš komplikované. Napríklad vyrábame v podstate ehm, kvapaliny do brzdové kvapaliny, takže pokiaľ šlapnete na brzdu, tak tá kvapalina sa aktivuje a potom pôsobí ďalej. Dá sa to eh, recyklovať a zaručí sa najvyššia kvalita na trhu, účinnosť je tam 98%, takže z môjho pohľadu, pokiaľ zaručíte, že od zajtra všetky brzdové kvapaliny budú mu- musieť obsahovať aspoň 98 recyklovaných zložiek, tak v podstate to je dobré pre obehové hospodárstvo. My to robíme už od roku 1986, to už je 30 rokov obehového hospodárstva. A jednoduchý príklad, zakázať ekotoxické zložky v určitých produktoch, pokiaľ je to možné. Sú malé a stredné podniky, ja dnes sme počuli o rôznych príkladoch. Máme teda malé stredné podniky, kde už ktoré už idú príkladom. Potrebujeme iba jasnú politiku, ktorá potom bude udržateľná aj pre dlho, dlhšie obdobie, ako sme počuli, tak už určité zmeny sa dejú vďaka tým novým politikám. Tieto politiky potom musia byť platné na dlhšie obdobie. Viem, že je to také všeobecnejšie, nehovorím tu o e, ekologickom rozvoji, ale je treba zaručiť rovnaké podmienky pre všetkých. A to sa netýka len právneho rámca, ale aj pri v podstate zaručovaní dodržiavania pravidiel a pri vykonávaní práva. Je to rôzne v každej krajine, dokonca v Belgicku je to, e, sa to rôzne región od regiónu. Predpokladám, že vo väčšine európskych krajín je situácia tiež takáto. Napríklad e, polylaktické e, plastické kyseliny, z ktorých sa dajú vyrábať rozložiteľné nákupné tašky, tak tam sa regulácia v podstate úplne rozdrobila. V každej krajine je to vyzerá ináč a niekedy aj v rôznych regiónoch je rôzna legislatíva. tak samozrejme pre nás toto je zložité a taktiež zložité pre malý stredný podnik sa takto prispôsobovať regionálnym podmienkám. A taktiež Chemická federácia v Belgicku sa vyjadrila v tomto zmysle, že tie rôzne značenia, rôzne uh, bremena, rôzne hranice, Prahy v rôznych krajinách, že všetko toto je obrovskou záťažou. Takže tu ešte na to musíte popracovať. Ďalej. Podporovať eh, proaktívnym spôsobom eh, akčný plán. No a keď som si prečítal vašu webovú stránku, bol som minutý na dovolenke, tak som mal čas si ju čítať, tak eh, tam to stojí, ale pre podnikateľov to nie je priorita čítať si vašu webovú stránku. Takže prosím, proaktívne sa na nás obráte. Bola tam, do, bol tam dobrý nápad podporovať otvorené klastrovanie alebo spájanie e, rôznych e, malých a stredných podnikov proaktívne. Robte to otvoreným spôsobom, tak aby tie nápady spontánne vznikali a robte to proaktívne. My za vami neprídeme. No a na záver, buďte čo najpriamejšie a najpraktickejšie. Ja som si prečítal vašu správu z tohto roka z júna. Prosím, prečítajte si ju očami e, nejakého podnikateľa, ktorým je na čele malostredného podniku. Tam nie je žiadna vôbec žiadna rada, ktorú by mohol priamo využiť. Ani jedna jediná. Je tam, sú tam rôzne kliše, rôzne hesla, ale pre malý stredný podnik, tak ten s tým veľa nenarobí a nevyužije ju. Takže pokiaľ niečo také napíšete, prečítajte si to znovu očami podnikateľa, pretože on premyšľa jednoducho. Uvažuje ako tento rámec môže zlepšiť ekologizáciu môjho podniku. Takže nad týmto uvažuje. Ako to môžem urobiť? To je jeho jediná myšlienka. A na záver, buďte priami. Keď sa pozriem na e, obchod, tak e, v podstate rôzne distribučné kroky sú vynechané. Hm, je tam priama cesta často od výrobcu až ku koncovému klientovi. Bruseli je príliš veľa expertov, ja tu nedaleko žijem, poznám príliš veľa lobbyistov, niektorí sú mojimi priateľmi, sú v Belgicku mnohé obchodné organizácie, ich tu až príliš veľa, takže prosím, buďte priami a hovorte čo najjednoduchším jazykom. Ďakujem, takže myslím že táto víza posledná bola veľmi jasná. My sme si vás pozorne vypočuli. Teraz je čas na otázky a pripomienky. Kolega De Baker. Ďakujem. Pán predseda, ja mám dve otázky. Najprv prvá rečnička, ďakujem za jasnú prezentáciu. Mám rovnakú otázku pre vás, ako už som dnes položil. My tu vytvárame e, politiku, legislatívu. Druhý rečník na nás apeloval, aby sme vytvorili stabilný právny rámec. Takže väčšinou je to možno 5 až 7 rokov, trvá taký cyklus. Ale prvá otázka je, aké stimuly môžeme vydať, aby sme podporili obehové hospodárstvo. Hovorili ste o mnohých aspektoch, hovorili ste taktiež o tom, že sa dá ušetriť na energii, pokiaľ by sa prijali odlišné politiky, ale toto nestačí podnikatelia sami to nevyriešia. Takže aké nepeňažné stimuly mm, v podstate stoja v ceste, alebo aké bariéry. Druhý rečník e, v podstate mm, my sme takto v Belgicku postupovali a tak celkom to fungovalo. Ale mám pre vás pár otázok taktiež. Ja Často hovorím priamo s podnikmi, preskakujem sprostredkovateľov. Prečítal som si váš životopis, vidím, že ste aktívni v mnohých obchodných organizáciách, ale možno miesto lobovania a snaženia sa v podstate predať rôzne programy. Nebola by toto lepšia cesta? Vy ste hovorili o rôznych organizáciách, tak ako to tam vyzerá? Po druhé, Berem si k srdcu mnohé vaše pripomienky, ale otázka je, že aké prvky regulačného rámca môžu byť rýchlo zmenené. Aký je váš nápad? Čo tam môžeme zmeniť, aby sme tento program obyvospodárstva v podstate mohli podporiť a pretlačiť? Ďakujem, pani Curtin Darling. Ďakujem. Prepašte, už tam mi teda prezentácie, ale ďakujem vám za tie e, ďalšie prezentácie, ktoré boli veľmi jasné, taktiež podporujú tú myšlienku, že potrebujeme dobrú reguláciu, ale potrebujeme, aby podporovala e, taktiež vývoj nových produktov a služieb. Regulácia nevždy je negatívna, môže podporovať inováciu. Takže to si myslím, že je dôležité, aby toto sa ľudia v Európskom parlamente, aby sa to dozvedeli. Čo sa týka právnej istoty, tak e, by ma zaujímal váš názor na nejaký dlhodobejší program. Pretože až uplynie tých 7 rokov, tak potom máme cestovnú mapu do roku 2050 v oblasti energetickej politiky, a teraz zamýšľame sa aj nad týmito, takýmito krokmi. Takže čo si myslíte o tomto? Ďalej, presné otázky. Doktorka Reuter, vy ste v prezentácii hovorili o politike udržateľného obchoda. Hovorili ste o TTIP a o SETA, ale nedávno sme diskutovali o dohode s, o e, v podstate o zelenom obchode, o zelených službách. Takže Viete niečo o tejto oblasti, o tomto medzinárodnom rámci? Myslíte si, že by sme mali tam niečo lepšie skoordinovať a lepšie tam popracovať? Druhá otázka nadvezuje trochu na otázku pana Debakera. Vy Chcete, aby naše princípy a naše pravidlá boli jasné, stabilné, jednoduché. A taktiež sa vyžaduje nová regulácia, pre všetky súvislosti s obehovým hospodárstvom. Takže aké sú vaše priority? Kde vidíte tie najväčšie medzery, ktoré treba zaceliť na európskej úrovni, kde môžeme pomôcť podporiť udržateľný priemysel. Ďakujem, už sa nikto nehlási, ale ja taktiež chcem položiť dve otázky doktorke Reuter. Ako to vyzerá v rôznych častiach Európy? Samozrejme, nie všetky 28 členských štátov, lebo to by trvalo dlho, ale vo všeobecnosti, pretože vy ste zodpovedná v Nemecku za platformu, za túto platformu, ale aj celej Európe, takže to je ten smer, ktorým uvažujeme. No a taktiež druhá otázka pre druhého ročníka, pre pána Vima Michielsa. A právna stabilita na dlhšie obdobie. To je to váš slogan, ktorý ste spomenuli. V akých oblastiach toto potrebujete a na ako dlho? Pretože áno, máme napríklad nové vedy, v oblasti vedy, hospodárska súťaž na globálnej úrovni, máme nové hrozby, nové technológie. Pre Boha, toto všetko ďalej rozšírenie a tak ďalej. Takže je veľmi ťažké povedať, že na európskej úrovni po 20 rokov sa ne, vôbec nebude zmeniť zákon. Takže prosím, upresnite to a trochu teda sa vyjadrite tomu vášmu hlavnému sloganu. A taktiež to môžete uzavrieť rovno. Dobre, takže začnem tými uzatváracími pripomienkami. Pán de Backer, záväzne ciele, regulácia, to si myslím, že je v poriadku. A taktiež vieme od našich e, príkopnických e, podnikov, že aj im sa v podstate páči regulácia. Takže väčšinou vykrikujú e, zväzy alebo asociácie klasických podnikov neregulovať, neregulovať, tak myslím si, že toto tu nehráš takú úlohu. A ten napríklad, príklad, aby napríklad 90% tej brzovej kvapaliny pochádzalo z recyklovaných materiálov, tak to si myslím, že už sú celkom konkrétne návrhy. Taktiež ďalšie návrhy, taktiež to stojí v našich odporúčaniach podpora malých a stredných podnikov pri e, podávaní nefinančných správ, pretože tam potom podnikatelia sa trochu ináč zamyslia nad tým procesom e, svojho podnikania. Takže o to nám hlavne ide, aby to neboli len nejaké špecifické e, obchodné aktivity, ale napríklad tak sa zamysliť nad tým jadrom obchodu. No a taktiež ekonomické bilancie. Myslím si, v našich odporúčaniach nájdete veľa konkrétnych bodov, ktoré by sa tom dali implementovať. Taktiež potvrdzujeme, že, že tie doterajšie opatrenia pre ekologizáciu malých stredných podnikov, tak často sa to nedostáva až k tým podnikom. Ej, rád som rada, že to tu jasne teraz počujem, že skutočne to nie je len preto, že by podnikatelia mali málo času, ale preto, že je to veľmi komplexné a je to ťažko dostupné pre malé stredné podniky. Myslím si, že toto nie je nič triviálne. Každý si môže myslieť, dobre, toto sa dá ľahko implementovať, ale je treba na tom ešte popracovať, trochu to sprístupniť. Takže tam by som uvítala nejaké návrhy tak už tu zaznelo, áno, reguláciu vnímame pozitívne. Pýtate sa, akú úlohu môžu hrať malé stredné podniky pri rokovaní o obchodných dohodách. Tak ehm, z nášho pohľadu nestačí v, v regulačnom výbore mať zástupcu malé stredných podnikov a že to je potom v poriadku. Nie, pri, v prípade TTIP a CETA hlavný problém spočíva v tom, že v podstate tam nie je pozitívny zoznam, ale negatívny zoznam. A to je ten základ a toto, to potom prináša veľkú neistotu pre malé stredné podniky. A taktiež kritizujeme súčasnú štruktúru tých e, kapitol pre udržateľnosť v rámci TTIP. No a keď sa tam na to presne pozrieme, tak vidíme, že sú napríklad určité hraničné hodnoty pre pesticídy v rámci rokovaní, ktoré boli znížené vzhľadom teda na názory USA, taktiež v rámci kodex Alimentáriu sa tam znižovali určité hodnoty a to nás zbudzuje obavy. Pán Buzek, vaša otázka ohľadom situácie v jednotlivých členských štátoch. No už určite naše členské organizácie si stanovujú rôzne priority. Napríklad obehové hospodárstvo. Je tam veľa veľkých podnikov, ktoré chcú pokročiť v tejto oblasti. Sú tam rôzne ďalšie nápady. Aj teda väčšie podniky, aj malé stradné podniky sú tam prepojené. Napríklad v Španielsku máme máme veľmi takú živú scénu ekologických zelených startupov Takže tam je treba preskúmať, aké ešte im stoja v ceste prekážky a boli vypracované určité úsmernenia. Je treba zistiť teda, kde presne môžu, môže aj politika pomôcť. Ďakujeme. Teraz pán Vim Michios. Požiadam vás o vaše odpovede. Ďakujem. Preto všetkým to skápala de Bakera. Nuž, no Prvá prvá otázka. Prečo všetky tieto organizácie nepomôžu predávať výrobky, ktoré už sú na trhu, ktoré už e, existujú. Súhlasím 100%. Už čatočne sa to deje, ale ešte by sa to mohlo zosilniť. A to zo strany všetkých organizácií. Či e, je v tej prezentácii nejaká jasná vec, tak nejaké konkrétne body, áno, napríklad krmivo pre zvieratá, tak už máme určitý rámec, ktorý vytvorila Európska komisia pre zákaz využívania antibiotík e, v krmivách pre zvieratá. Takže určitým spôsobom to funguje, potom teraz štáty si to musia implementovať, takže prosím, tlačte na ne. Jediná krajina, ktorá to zatiaľ implementovala, je Holandsko. Je treba postupovať rýchlejšie, pretože to globálny zdravotný problém, o ktorom sa vie v USA, vie sa o ňom v Európe, aj všade v Ázii. Takže máme problém a existujú riešenia, Máme malý a stredný podnik eh, jeden eh, v Taliansku, jeden v Belgicku, jeden vo Švedsku, takže na čo čakáme? Pani Kerton Darling, dlhodobejší program, ja som absolútne za. Pokiaľ máte rámec do roku 2050, to je ideálne, to je najlepšie, čo môžete podniku dať. Povedať, dobre, postupne Napríklad v rámci obehového hospodárstva budeme navyšovať hodnoty v niektorých e, priemyselných sektoroch musíte začať na nule, potom každý rok sa musí e, v podstate podiel recyklovaných materiálov navyšovať o 5 Takže toto je vynikajúce a pre podnikateľov to skutočne prínosné, pretože potom to môžeme naplánovať, môžeme zaručiť určité riešenia a potom, až budeme mať riešenia, tak to znamená obchod. A najväčšie riziko je napríklad to, čo sa stalo v oblasti elektrovoltajky alebo bionafty, už sa tu o tom dnes hovorilo. Mali sme tam náraz investícií do spoločnosti a náraz prišiel zlom a vrátilo sa to naspäť. A to je škoda pre Európu. Pretože čo týka bionafty, tak ja vám môžem povedať, že európsky priemysel investoval do nového vybavenia. No pár rokov neskôr sme ho predali za cenu starého železa juhoamerickým a juhoazijským spoločnostiam. To zvláštny postup. Absolutne súhlasím, že dlhodobá politika a vyšujúca narastajúca povinnosť recyklovať materiály napríklad na západnej Európe. Máme poznatky, keď sa pozriete, alebo keď to porovnáte so svetom, tak v tomto skutočnosti sme na špičke. To sme si aj dnes vypočuli. Ďalej otázky predsedu pána áno, ďakujem pekne. Právna stabilita. Ako dlho to je tiež dôležitá otázka. Svet sa mení každý deň, takže či chceme stabilnú legislatívu, no ja si stále myslím, že potrebujeme z dlhodobého hľadiska stabilnú legislatívu, ale to znamená, že legislatíva je len na filozofickej úrovni, nemôže to byť na de- detailnej úrovni. Keď eh, na detailnú úroveň, tak eh, v momente, keď to bude napísané a potom publikované, tak už je to zastaralé. Tu bude o tom, že treba zvýšiť eh, analýzu celkového životného cyklu. To je vždy dobré, to je pravda. A spoločnosti už neustále to zlepšovať. Treba zvýšiť eh, obsah recyklovaných materiálov. To sa vždy dá zvýšiť Vždy je to dobré. Jeden príklad, som pre projektov recycling. Už sa recyklácii venujeme 30 rokov, no, možno to je dobrý príklad pre Európu. Väčšina tým sa zhromažďuje v Nemecku, Dánsku, Španielsku, tam recyklovaná až na 98% v Belgicku a vádzana na trh vo Veľkej Británii. To už 40 rokov si partnerstva niekoľkých malých a stredných podnikov, takže to je reálny európsky príklad, kde už dlhé roky praktizujeme obehové hospodárstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé prejavy vám všetkým. Dovolte mi jednu pripomienku totiž správne ste povedali, hovorili ste o biopalivách, 10-15 rokov, pred 10 a 15 rokmi sa Európa šla smerom k biopalivám a trestali sme tých, ktorí neboli ochotní ísť týmto smerom. A zrazu, možno trochu neskoro, sme zistili, že na výrobu etanolu sa používa 85% fosílnych palív. Takže to vôbec nie je obnoviteľný zdroj. Teraz ideme späť, pretože kde všetko ide vpred. Veda, nové technológie, nové objavy. To je dôvod, prečo z času na čas máme také protichodné signály my politice. Snažíme sa byť zodpovední a predkladať dlhodobé riešenia, ale niekedy to nemôžeme urobiť nereálne, že máme problémy, ale chápeme vaše názory, ale ďakujem vám teraz sa. A teraz na záver Európska komisia dostáva slovo. Je tu zástupkynia z DG Growth. Nech sa páči, máte pár minút. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Som tu tiež s kolegami z DG Environment. My by sme chceli poďakovať všetkým rečníkom, že vaše prezentácie veľmi inšpirujúce. My sme si zaznamenali signály, ktoré ste predložili. Rado by som pripomenula všetkým, že zelený akčný plán bol prijatý po Small Business Act, je to jeho súčasťou. My vieme, že malé a stredné podniky nedostávajú správne informácie. A to je dôvod, prečo sme predložili Green Action Plan. Musia mať tieto informácie a nielen to. Potrebujú, aby niekto v spoločnosti im pomohol zadarmo. Výsledky Eurobarometra o malých a stredných podnikoch a voľných podnikoch. A uistujem vám, vás, že kríze malé a stredné podniky príjmajú kroky smerom k energetickej účinnosti. Zvyšuje sa ich počet, rovnako ako aj verejná podpora v tejto otázke, čo týka Green Skills. Správne si povedali, povedali, že zelený akčný plán sa týka tejto témy len čiastočne, ale súčasne oznámenie o zelenom zamestnávaní bolo vydané spolu E, s balíčkom o obehovom hospodárstve v júli 2014 a toto oznámenie sa týka schopnosti, zručnosti detálnejšie. Hlavné podnikanie, už no, podnikateľov v Európskej únii potrebujeme. Toto je hm, najdôležitejšia téma školenia učenie, to je veľmi dôležité. A uistím vás, že komisia sa zaoberá otázkami ekologických schopností, zručností a podnikania, a tiež súčasťou témy, ktorú sa neustále tém, ktorú sa neustále zaoberáme a tiež bude súčasťou maličku obehového hospodárstva. Čo sa týka slonovania, tak eh, áno, komisia zasa je príliš vzdialená od spoločnosti, no a preto sa spoliehame na siete, ako je vaša sieť napríklad, by sme oslovili spoločnosti, aby sme dokázali s nimi eh, byť v kontakte. Sieť pre podniky jedným hlavných aktérov, ale tiež eh, rovnaké európske siete, národné siete sú dôležité. Rada by som vás tiež vyzvala, aby ste sa eh, tender pre energetickú excelentnosť Európske centrum, kde chceme zmobilizovať eh, expertov na európskej úrovni, aby skutočne zrealizovali vyššiu a umožnili malým a stredným podnikom, aby boli energetické účinné, ako vidíte. Dodržali sme čas, dostali sme sa na koniec nášho vypočutia. Chcel by som vás uistiť, eh, hlavne našich rečníkov, panelistov, že európsky priemysel, malé a stredné podniky sú prioritou na programe práce výboru ITRE. Budeme sa ďalej zaoberať touto otázkou. No a bola to veľmi zaujímavá diskusia a budeme sa snažiť veľmi vážne, brať všetko, čo ste povedali. Ďalších 20 rokov kontrolujem, či sa nám podarilo stabilizovať legálne riešenia. Možno roku 2050, ako ste povedali, neviem, či niekto z nás bude ešte poslancom v Európskom parlamente. Samozrejme, je to možné. 35 rokov, možno niektorí z ráno, takže ďakujem vám skutočne veľmi pekne. Ešte raz. Um, dear colleagues, ladies and gentlemen, let... Kolegyne, kolegovia, prejdeme k bodu číslo 5. Odporúčania Európskej komisie o rokovaniach a o dohodách o službách. Dohoda TISA No a dovolte mi oznámiť, že sme hovorili o stanovisku k správe z vlastnej iniciatívy výboru INTA o dohode TISA a v zjednodušenom postupe sme hovorili o tom, sme hovorili, čo to znamená to jedno zjednodušený postup. To znamená, že členovia Intre majú 21 dní, aby zložili námietky voči návrhu stanoviska. Takže do 27. novembra 12.00 jedna desina členov alebo viaca, teda 7 alebo viaca, by mali vzniesť námietku do návrh a návrhu stanoviska sa bude hlasovať na zasadnutí 1. decembra. To znamená okamžite. No a prečo? Pretože vo výbore INTA a po svojej správe budú hlasovať 10. decembra. Musíme byť pripravení, pretože budeme pripravení v tom bežnom postupe, ale ak bude menej ako 7 námietok, s radou poslancov, tak návrh stanoviska bude považovaný za schválený a dostane to výbor INTE bez hlasovania o tom. Takže v oboch prípadoch 10. decembra budeme hlasovať v výbore INTA. Chceli by sme plývať na toto hlasovanie. Oni mali hlasovať eh, najneskôr 1. decembra, takže toľko k zjednodušenému postupu a A náš spravodajca je kolega z EFDD, pán Tamburáno, ktorý nám predstaví Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vystupujem ako koordinátor za e FDD v mene spravodajcu Davida Boreliho, ktorý je momentálne eh, na služebnej ceste z delegáciou výboru, výboru ITRE v Brazílii. No a ja by som chcel poďakovať všetkým za eh, podporu všetkých ostatných skupín na sekretariat ITRE, aj keď som mal málo času, predstavenie stanoviska, preto sme zvolili, alebo zvolili sme zjednodušený postup. Náš prístup je pragmatický. V prípade obchodných dohôd chceme pomôcť občanom a podnikom a my sme návrh správy INTA preverili spolu so spravodajkyňou ja sme predali pred, mnohé ďalšie inštitucionálne dokumenty Rady parlamentu a Európskej komisie. Podľa nášho stanoviska tak výbor ITRE môže podporiť metodický prístup spravodajkyne ako dôležité plnice pre Európsku úniu. Európska únia musí sa zúčastňovať takýchto rokovaní. Ide o nové trendy a ich harmonizáciu s politickým vývojom a rozvojom. Potrebujeme multilaterálny prístup. Potrebujeme tiež definitívny príspevok k medzinárodnej dohode. Hľadom na nás, že politické a kultúrne hodnoty, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu. Hm, rovnako musíme zohľadňovať ekologické štandardy, pracovné predpisy a mnohé ďalšie predpisy. Metódu vidíme nevyhnutnú, vnímame ako nevyhnutnú maximálnu transparentnosť, právo na reguláciu z našej strany, ale aj z druhej strany to musí stať zachované, hlavne v oblasti verejných služieb. Dôležitá úloha Európskeho parlamentu, to treba vykonávať. Po C, ako prioritou, za prioritu považujeme aj ochranu a práv spotrebiteľov, tak aby nebola konkurencia sme na dolu. Jasná podpora základných práv v oblasti telekomunikácií. Európska komisia musí zaistiť, aby obyvateľe služieb Európskej únie mali rovnoprávny prístup na trh ďalších krajín, ktoré podpísali zmluvu. A môže povaliť fragmentáciu, tieto nemôžu neužívať fragmentáciu európskeho trhu. Na záver som ešte rád prednesol jednu politickú, politické vyhlásenie. Obchodná dohoda v každom prípade musí obmedzovať na hospodárskú výmenu a jasné dodržanie európskych zákonov, obchodné dohody nemôžu viesť k, k podozreniu, ani nie k podozreniu, že mohli zmeniť eh, náš právny poriadok, eh, mohli napadnúť našu suverenitu. Ako volení zástupcovia nemôžeme pripustiť ani tieň takéhoto podozrenia. To by bolo protiklade s dôverou občanov potrebujeme konštruktívnu pozíciu v ITRE a v rámci našich zodpovedností a kompetencií prispievame k stanovisku a správe INTE. Ja ďakujem za vašu podporu a rád zodpoviem na otázky buď mailom alebo osobne. Ďakujem pekne. A teraz by som dal slovo tieňovým spravodajcom pani Kirton Darling SAD. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Na úvod by som chcela poďakovať, že je skutočne polotovania hodné, že výbor ITRE si, si zvolil zjednodušený postup namiesto riadnej diskusie a pracovanie riadneho stanoviska výboru. Každý výbor, ktorý, ktorý výbor INTE požiadal stanovisko, dostal bežný postup pre toto stanovisko, no a hľadom na to, že skutočne tu sa tu hovorí o digitalizácii kde na medzinárodnej úrovni a je to medzinárodná dimenzia digitálneho jednotného trhu EU a ja som zarazená, že my ako výbor, ktorý bojujeme za naše kompetencie pre digitálny jednotný trh, sme nevyužili naše kompetencie v rámci tejto medzinárodnej dimenzie. Je to skutočne polutovania hodné že sme neskontrolovali a nekontrolovali riadne rokovanie, ale tak to je. Predložený návrh. Európsky poslanci môžu povedať iba áno alebo nie záverečnému návrhu. A to bude na konci rokovanie o dohode TISA. Takže, keď si nemyslíme, že návrh stanoviska je ideálny, a ale myslíme, že to sleduje princípy, zásady, ktoré podporujeme hlavne z ohľadu na transparentnosť, verejnú angažovanosť, ako aj reciprocitu a multilaterálny charakter dohody. Nemôžeme plývať na text, ale len pár slov stanovisku SAD, ak sa týka ITRE eh, oblasti verejných služieb, by sme boli radi, aby tam bolo ambicioznejšie znenie pre INTA, čo škále verejných služieb, čo predložil pravdajca EPP inte, národné otázky hľadom na telekomunikácie. Dúfame, že výbor INTE sa tým bude zaoberať a to zlepší sa týka ostatných služieb, stanovisko to nič nehovorí, takže ďalšie služby ako energetické služby, služby business to business, nestáť žiadne úvahy o tom, by to znamenalo. A ako som povedala, rovnováha môže to prijať alebo zamietnúť a nič. Okrem toho, tak my vyzývame predsedu, koordinátorov a sekretariát, aby sme si uvedomiť, čo sa stalo týmto stanoviskom a čo sa týka eh, stanovisko, ktoré požiada gestorský výbor, aby sme nezostali, alebo sa nedostali do takejto eh, situácie, keď nemôžeme sa vyjadriť a eh, plnosti ku kľúčovým rokovania. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Vysvetlil by som i hneď to, na čo narážate aby sa nerozvinula nejaká zbytočná diskusia. Tento zjednodušený postup bol jedinou dostupnou možnosťou, e, vďaka ktorej by výbor ITRE mohol vydať svoje stanovisko na čas, keďže výbor INTA nemohol odložiť svoje hlasovanie z 10. decembra. Ak sme teda chceli e, zaujať akékoľvek stanovisko, museli sme uplatniť práve tento zjednodušený postup. U všetkých e, ostatných e, prípadoch sme isté, že ochotní uplatniť e, riadny postup. V tomto prípade sme však nemali inú možnosť. Pán Debaker, za skupinu ALDE ďakujem. Vážení kolegovia, ja chápem, pán predseda, osobitosť tejto situácie, že tu išlo najmä o rýchlosť, ale vieme, že Nesmieme to robiť na úkor kvality. Ja chcem podporiť odprdenie, že ak chceme dosiahnuť dopad na, jednotu, na jednotný trh v tejto oblasti, mali by sme sa začať tomuto venovať v skorších fázach Myslím, že na záver sa potom môže proces urýchliť, na tom sa musia rozdohodnúť skupiny, či sú ich eh, požiadavky dostatočne zohľadené. Teraz však eh, poďme ďalej. Vieme, že je to veľmi významná téma, súvisí s kompetenciou nášho výboru a podľa mňa je správne, že máme možnosť vypracovať takéto stanovisko. Preskúmali sme tento návrh, do veľkej miery súhlasím eh, s jeho znením Máme niekoľko poznámok, napríklad transparentnosť v priebehu rokovaní. To je podľa nás dôležité, ak chceme zachovať otvorenosť regulovaného systému. Ďalej je význam malých stredných podnikov. V kontexte takýchto dohôd vieme, že na digitálnom trhu sú aj väčší, aj menší hráči. Chceme teda, aby aj títo menší hráči boli zohľadnení a aj v rokovaniach by sa na nich mala pamätať a taktiež v spolupráci s veľkými firmami, nadnárodnými firmami často, ktoré pôsobia globálne, malé firmy by tiež mali mať možnosť získať prospech z takéhoto otvorenia trhu. S tým súvisí aj potreba regulačnej spolupráce. Isté, že všetky rôzne postupy, štandardy, licencie, toto súvisí s čo najnižším počtom rôznych postupov a kritérií. Malo by sa to čo najviac zjednodušiť. Ja teda súhlasím do veľkej miery s obsahom, nevidím potrebu hlasovať. Dúfam, že do budúcna budeme mať o niečo viac času na prerokovanie a prípravu. Predložíme vo výbore INTA niekoľko pozmeňovacích návrhov aj v mene skupiny, aj v mojom mene. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť spoločne čo najlepší výsledok po výbore INTA. Ďakujem pekne zelených eh, zastupuje pán Rajmund, tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa chcel vrátiť ešte k tomu, že tento zjednodušený postup je problémový, aj keď ste, eh, že v týchto okolnostiach bolo možné len takýmto spôsobom vôbec zaujať stanovisko. Predsedníctvo ITRE má za úlohu snažiť sa o to, aby sme mohli Vydá stanovisko k rokovaniam. Podľa nášho názoru je to potrebné aj preto, že k téme energie sa chceme vyjadriť rozsiahlejšie. Chceme sa tejto téme intenzívnejšie venovať. Je to podľa nás zásadná téma. Podľa nášho názoru tento návrh je rozporuplný a nekonzistentný dokonca. Na jednej strane sa tu hovorí o tom, že členské štáty by nemali mať obmedzené možnosti aktuálne a budúce služby e, sami regulovať. Na druhej strane v bode 4 sa má zabezpečiť, e, aby regulácie, požiadavky na licencie a tak ďalej neboli zavádzané. Takéto znenie by v podstate pripúšťalo mm, celú škálu rôznych možností. Ja by som rád, keby sme o tom mohli podrobnejšie diskutovať, keby to neostalo takto nejasné. Isté, že interne o tom ešte budeme musieť diskutovať. Nedokážeme sa rozhodnúť, či môžeme podporiť takéto vágne znenie. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega. A pán Schaffhauser v mene NF. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme proti tejto správe. Domnievame sa, že čo sa týka analýzy služieb, mala prebehnúť normálne, najmä čo sa týka aspektov cestovného ruchu. V globálnom kontexte to predstavuje 80 až 90 E, okrem toho sa domnievame, že ak zásada reciprocity bude uplatnená, e, nebude dostatočne platná. Napríklad Európa sa tu zhľadňuje, e, je najotvorenejšia, čo sa týka služieb. A prečo v tomto rámci neuplatníte princíp reciprocity, ktorý je k dispozícii a prečo by colné práva, colné poplatky nemali byť zavedené aj pre ostatné subjekty. Ďalej, čo sa týka obmedzenia bezpečnosti, zvrchovanosti, najmä v prípade maximálnych hodnotov účasti zahraničných firiem. Ďalej, čo sa týka digitálnej ekonomiky, tu považujeme za škandalózne to, čo sa uvádza v bode C4 a C5, najmä eh, čo sa týka eh, plného zákazu um, nútenej lokalizácie údajov. Domnievame sa, že tieto údaje by sa mali zachovať na uh, národnej, na európskej úrovni a chcem zdôrazniť, že táto správa požaduje úplný zákaz transferu údajov v lokalizovanom ponímaní, teda takýto um, úplný zákaz uh, takéto lokalizácie odovzdávania máme isté požiadavky, ktoré sa týkajú zachovania týchto údajov na našom území. Podľa nás je to veľká hrozba bezpečnosti a suverenity. Sme teda jednoznačne proti tejto správe. Ďakujem. E, ďakujem. Chcel by som pripomenúť, vážený pán kolega Šafhazor, ak dovolíte. Cestovný ruch nie je v právomoci nášho výboru. Je to právomoc výboru pre dopravu. Toko teda mm, taká formálna poznámka. Teraz dáme slovo zástupcovi Európskej komisie Jan Willem Verheijden z generálneho riaditeľstva pre obchod. Nech sa páči. Volám sa Maria Zuber. Ja tu spolu s Janom Olafom zastupujem naše generálne riaditeľstvo v kontexte týchto rokovaní o TSA. Ak dovolíte, ja sa ujmem slova. Ďakujeme pekne eh, za to, že dostávame slovo. V tomto bode stanovisko výboru sme eh, spokojní s aktuálnym stavom rokovaní. Prečítali sme si toto stanovisko veľmi podrobne a chceli by sme sa vyjadriť niektorým bodom, ktoré sa v stanovisku uvádzajú. Po prvé, čo sa týka procesu, najmä požiadavky o zvyšenú transparentnosť eh, a potom k samotnému obsahu niektoré aspekty, ktoré sa spomínajú v e, stanovisku recepčné práva a taktiež konkrétne aspekty trhu s telekomunikáciami. E, komisia sa snaží zachovať čo najvyššiu úroveň transparentnosti, tak ako aj v iných rokovaniach. Rokovania tí sa neprebiehajú verejne, ale nie sú ani utajené. Komisia dodržiava pravidlá stanovené zmluvou, teda vznikol mimoriadný výbor, kde sú zastúpené všetky členské štáty, ako aj zastupcov Európskeho parlamentu. A e, všetci sú informovaní aktuálne a neustále o priebehu rokovaní. Taktiež existuje monitorovacia skupina EP v tomto kontexte. Európsky parlament okrem toho dostáva kópie všetkých e, dokumentov, ktoré E, sú výsledkom rokovaní. A taktiež sme e, spustili verejné pripomienkovanie TSA, ktoré následne malo za následok zadefinovanie pozície. E, nedávno vznikla taktiež internetová stránka TISA, kde sú uvedené tlačové vyhlásenia, ale taktiež dopadové štúdie, ktoré vykonávame. Teda všetky tieto informácie sú tam v dispozícii pre všetkých zainteresovaných a je možné merať taktiež dopad eh, aktuálne prebiehajúcich rokovaní. Čo sa týka požiadavky výboru a rady, odtajní tento mandát. Tieto informácie sú tiež uvedené na stránke. A taktiež prebiehajú stretnutia s občianskou spoločnosťou a všetkými eh, zúčastnenými stranami, aktérmi, odbormi, eh, rôznymi združeniami. Tieto prebiehali najbližší dialóg je naplánovaný na 11. decembra. Pán predseda žiada rečničku, aby e, trochu spomalila. Teraz, e, čo sa týka obsahu, súhlasíme so stanoviskom výboru e, ktoré na teda poukazuje. Komisia sa bude snažiť o to, aby uplatňovanie aktuálne platných pravidiel aj budúcich pravidiel nebolo nejako zmiernené. sa, čo sa týka presunu e, údajov pre podnikateľské účely, taktiež čo sa týka pracovných štandardov, ale aj e, štandardov ochrany životného prostredia alebo zdravia, na toto nejako nebude negatívne vplyvať táto dohoda ďalej. Táto dohoda nejako e, nepodkope práva orgánov chrániť svoje verejné služby Vieme, že to mnohých eh, znepokojuje. Chcem vás ubezpečiť, že Európska únia poskytuje eh, dostatočnú ochranu vylúčenia verejných služieb v prípade potreby taktiež je osvedčeným postupom, že eh, dohody počínajúc dohodou GATT od 95 a taktiež všetky bilaterálne dohody minimajú z rozsahu pozornosti všetky služby, ktoré sú poskytované na úrovni vládnych orgánov. Tieto služby ktoré poskytuje výlučne vláda, a to nekomerčne, ako napríklad e, spravodlivosť, súdnictvo e, či e, vojenské služby. A okrem toho, Európska únia chce zachovať verejné monopoly, čo sa týka verejných služieb. Žiadna dohoda o voľnom nenúti vládu deregulovať akékoľvek druhý verejných služieb na národnej alebo miestnej úrovni. A taká, táto situácia sa nezmení ani po prijatí dohody tých sa krajiny, ktoré Eh, uzatvárajú takéto dohody, si môžu zachovať aj svoje platné monopoly podľa toho, ako uznajú za vhodné. Európska únia vždy explicitne eh, vynímala zo svojich záväzkov a taktiež eh, verejne financované sociálne služby, vzdelávanie, distribúciu vody alebo rôzne iné druhy individuálnych služieb a toto sa taktiež nezmení. In, the, uh, in this um, uh, opinion, our decision to join TISA from the very beginning was based on aby sme vychádzali vždy z otvorenosti týchto dohod o TSA a budeme sa týchto princípov držať aj naďalej. Pokiaľ sa nám podarí splniť e, tú e, stanovenú úroveň, budeme sa snažiť posunúť rokovanie ďalej. Čo sa týka konkrétne telekomunikačných aspektov, chceli by sme dosiahnuť symetrický vstup na trh a taktiež chceme odsúhlasiť e, regulačné princípy, ktoré budú upravovať vstup na trh, nemali by sa tým podkopať žiadne platné pravidlá EÚ, a to ani v tých oblastiach, ktoré sú pokryté v stratégii digitálneho trhu. Berieme to do úvahy, preto náš toto stanovisko um, uspokojuje a podporujeme ho. Eh, chcel by som pripomenúť, že námietky sa musia zaslať sekretariátu a to písomne do 27. novembra 2015 do 12. hodiny na poludnie. A potom rozhodneme o tom, či sa bude eh, musieť hlasovať vo výbore ITRE 1. decembra alebo nie. Ako som už e, obysvetlil e, vzhľadom na tento zjednodušený postup, e, ešte predtým, ako prejdeme k ďalšiemu bodu, a síce k stretnutiu s komisárom Oettingerom, ktoré je pre nás veľmi dôležité. About, um, Chcel by som teraz predniesť oznámenia predsedu. Na poslednej schôdzi koordinátori rozhodli o nasledovnom. Poprvé, koordinátori rozhodli uplatniť systém aukcií pri prideľovaní správ a stanovisk v výbore ITRE od 13. októbra 2015. Teda už e, sa to zaviedlo od 13. októbra. Nasledujúce témy e, boli pridelené legislatívne správy, energetická efektívnosť e, a s tým súvisiace smernica pre FDD, nelegislatívne správy, spustenie verejných konzultácií na tému nového e, nastavenia trhu s energiou, to je EPP, ďalej e, nová dohoda pre e, spotrebiteľov energie, to je SAD, ďalej správa, pokroková správa o donutelných zdrojov energie, to je GUE, ďalej legislatívne stanoviská Efektívne znižovanie emisí a nízkouhlíkové investície, teda ETS, to dostalo ALDE, ďalej nelegislatívne stanoviska k iným správam z ostatných výborov um, bezmenej kapacity eh, v oblasti bezpečnosti a obrany, to je EPP a taktiež servisné eh, služby. E SAD ďalej koordinátori e, rozhodli o zorganizovaní misií výboru ITRE na rok 2016. E, nájdete podrobnosti na našej internetovej stránke. Nech sa páči, môžete si ich tam prečítať a ďalej po tretie. Aj to je k dispozícii na úrovňových zložiek. Taktiež sa tu e, rozhodlo o organizácii vypočutí v roku 2016. Aj tieto informácie sú k dispozícii podrobnejšie od vašich koordinátorov. E, ďalej bod 4, e, nominácia ACR. Koordinátori navrhujú pani Romanu Jordán ako plnú členku orgánu ACER je to niekdajšia členka výboru ITRE, mnohí si ju zrejme pamätáte. A taktiež Uwe Leprich, pán Uwe Leprich, e, ako náhradník. On tiež pôsobil v minulosti ako náhradník. Toto sú kandidáti za Európsky parlament, aby nás e, zastupovali e, na úrovni správnej rady orgánu ACR. Zoznám kandidátov e, bude predmetom hlasovania v výbore ITRE zajtra o 10. hodine a výsledky hlasovania budú potom postúpené konferencii predsedov, ktorá príjme e, konečné rozhodnutie o týchto nomináciách. Ďakujeme pekne. Toľko teda k oznámeniam predsedu. Ešte jeden krátky oznám. Pán komisár Oettinger už e, sa nachádza v budove a príde teda o dve či tri minúty sem medzi nás. Ak máte nejaké otázky, poznámky, nech sa páči pán Rubich, vážny pán predseda. Veľmi ma teší, že pán komisár príde medzi nás. Chcem sa opýtať, kedy budú k dispozícii všetky jazykové verzie e, k téme jednotného digitálneho trhu, čo sme schválili, bez akýchkoľvek zmien a úprav kedy budú k dispozícii konsolidované jazykové verzie. Myslím, že to bude dôležité aj pre verejnosť, aby sa to čo najrýchlejšie um, dalo k dispozícii. Uh, we must check it precisely and to send information. It will be important not only for you, uh, Mr. Rubik, dear Paul, E, drahý kolega Póla, áno, vieme, že je to dôležité nielen e, pre e, teba, aj pre ostatných. Pokúsime sa získať na ňu odpoveď. OK, so two minutes break. Well, thank you very much. Um, let me open the point number... Takže chcel by som zahájiť bod 6 nášho programu Štrukturovaný dialog Európskeho parlamentu s Európskou komisiou. Našim hostom je dnes pán komisár Günther Oettinger, nie je tu poprvýkrát, ani naposledy určite v našom výbore ITRE. Pán komisár je zodpovedný za digitálnu spoločnosť a digitálne hospodárstvo. Pripomínam, že komisár Oettinger vo všeobecnosti je zodpovedný za prípravu ambicioznych legislatívnych krokov, ktoré povedú k spoločné, vytvoreniu spoločného digitálneho trhu a digitálnej únie tým, že sa odstránia tzv. alebo prelomia národné síla v oblasti tele, re, regulácie telekomunikácií a taktiež v oblasti e, ochranných známok alebo autorských práv a taktiež je tu management e, e rádiových vln uplatňovanie práva legislatívy v oblasti hospodárskej súťaže rádiové spektrum. Takže ako viete, Európska rada bola trochu neochotná pracovať na takéto dohode. A taktiež nám ide o to, aby naše telekomunikačné údaje boli bezpečnejšie. Chceme vytvoriť bezpečnú digitálnu infraštruktúru. Mnoho z toho už bolo urobené. Máme tie, pán komisár, veľkú zodpovednosť, je to veľmi ambiciozný program. A teraz začíname druhý druhýkrát štrukturovaný dialog s vami, pán komisár. No a očakávame, že nám predstavíte komisijný pracovný program pre 2016 ktorý sa nazýva e, Nemáme čas postupovať, ako sme postupovali doteraz. To je veľmi zaujímavý, napínavý nadpis, zaujímavá téma. Takže, pán komisár, ujmite sa slova. Vážený pán predseda, vážený profesor Búzok, vážené dámy a páni, poslanci, našou ambíciou pre 2016 je, aby sme pracovali na spoločnej digitálnej stratégii a prípravy už prebehli prostredstvom mnohých konzultácií, ktoré sa zatiaľ vyhodnocujú, časočne už boli vyhodnotené. A náš transparentný program môžete vidieť v našom pracovnom programe komisie. Teraz krátko pohovorím o jednotlivých bodoch programu komisie. Veľká časť tém už sa preberala u vás vo výbore. Máme napríklad priemysel a e, výskum, ale budem hovoriť aj o témach, kde gestorským výborom je nejaký iný výbor Európskeho parlamentu. A my ako komisia, Junckerová komisia, vieme, že nie všetky témy je treba europeizovať. Ale čo týka digitálnej revolúcie, tá si vyžaduje európsku reakciu. Pretože digitálna nadradenosť našich amerických partnerov a priateľov si vyžaduje v globálnej hospodárskej súťaži európsku odpoveď. A predošlých preto to nie sú len USA, ale je Čína, Južná Korea a podobne, ktoré e, v rámci e, hodnotového e, reťazca taktiež postupujú smerom nahor. Stratégia našich amerických priateľov je jasná. Oni sú digitálne zatiaľ nadradení a chcú, aby sme tam pracovali aj my. A my nechceme ísť proti Koreje, Severnej Koreje alebo Kuba a tak ďalej. Nie. Je nám o globálnu spoluprácu. Taktiež pracujeme v podstate s tým, že tento rok budú odsúhlasené dva zákony. Naredenie TSM, ktoré ste vy e, veľkou väčšinou odsúhlasili pred pár týždňami v Štrasburgu. No a Ďalej, tu máme tému roamingových poplatkov. Tam sme vydali výhľad do roku 2017. Máme tam tému e, sieťovej neutrality, taktiež zákaz diskriminácie v tejto oblasti a taktiež sme rokovali o výnimkách v Európskom práve a ďakujem všetkým spravodajcom, ktorí majú toto na starosti. Vo všeobecnosti chcem povedať, že v digitálnom sektore musíme zmeniť svoju pracovnú štruktúru a preto vás žiadam. Máme bielu knihu a zelenú knihu, ktorú sme vypracovali na komisii a ktoré v podstate nesú eh, legislatívny návrh. Potom príde e, dlho, v podstate blokáda na rok a pol, potom ten ťažkopádny e, trilóg a po piatich rokoch konečne sa niekam dostaneme a potom ešte dva roky trvá, kým sa to implementuje do národného práva, no tak si myslím, že za rovnaké obdobie sa to dá urobiť oveľa viac. Touto rýchlosťou rozhodne nebudujeme digitálnu suverenitu a autoritu. Takže prosím, v priebehu budúceho roka, až prídu dva legislatívne návrhy, ja už som o tom hovoril s niektorými kolegami, myslím si, že by to malo byť vykonané všetko veľmi rýchlo. Neformálne už si dopredu stanoviť spravodajcov, sondovať v súvislosti aj v spolupráci s predsedníctvom. A bude, môžete tu sedieť do tej, tak ako keď sa volí pápež. Sedí tu tak dlho, až než sa úplne nerozhodne. Pretože v praxi to vyzerá tak, že je to všetko veľmi dlhé, stále sa to naťahuje a celé to trvá veľmi dlho. No a pokiaľ ten návrh potom má, vstúpiť do platnosti v roku 2020, ale vedomosti a trhová štruktúra je úplne iná. A číslo tých, ktorí, bol počet tých, ktorí poskytujú služby, e, sa za tých 5 rokov zmení. Preto potrebujeme zrýchliť našu digitálnu suverenitu. Dúfame, že tá tiež smernica o informácia o bezpečnosti informácií na sieti, taktiež sa na tom popracuje. Ďalej e, služby v oblasti e, cloud computing. O čo tam ide? Pokiaľ externé služby v oblasti cloud computingu, pokiaľ majú byť dôveryhodné, pokiaľ bežní ľudia im majú dôverovať, v podstate zdôveriť im, zveriť im svoje osobné údaje, svoje obchodné údaje, tak potrebujeme bezpečnú situáciu na sieťach, kde sa ukladajú tieto informácie, údaje. Máme tu um, naše verejno-súkromné partnerstva, tam môžeme vybudovať príslušnú platformu a musíme napomôcť eh, kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii a skutočne eh, tu máme veľký potenciál na trhu. Taktiež dúfame, že v priebehu budúceho roka mnoho eh, legislatívnych návrhov narazí v Európskom parlamente na eh, skutočne veľký záujem. A najprv tam máme eh, návrh digitálnych autorských práv, ten príde ešte pred Vianocami. Potom Druhý balíček bude nasledovať pre rok 2016 a našim cieľom bude zaručiť rovnováhu medzi autormi, to sú rôzni novinári, spisovatelia, scenaristi, filmoví režiséri, skladatelia, hudobníci, speváci. Takže na jednej strane máme e, kreatívny kreatívne hospodárstvo a na druhej strane máme používateľov. Je treba zaručiť tam vyváženosť a zabrániť pirátstvu. Po druhé, telekomunikačný regulačný rámec, ten musíme ešte e, overiť, preskúmať, pretože máme nových, nové zainteresované strany, nové pravidlá a musíme sa poznať, ako to vyzerá v praxi. Napríklad Spektrum E, udelovanie frekvencie. Tam nejde o peniaze. Tie peniaze môžu putovať do národných rozpočtov, ale my sa chceme pozrieť, ako to bude vyzerať v cezhraničnej situácii, aký tam bude časový plán. Pokiaľ connected cars, teda prepojenie napríklad nákladných aut alebo autonomous driving – všetko toto, pokiaľ príde na trh do roku 2022, tak potom nemôžeme akceptovať, že v Európe e, tam budú určité e, prestoje, pretože vždy e, to bude závisieť od národných ministerstiev pretože jeden, chce invest- jeden potrebuje rýchlo peniaz, druhý chce investovať e, do širokopasného pripomenia a tak ďalej, takže tam potom nastanú problémy. Čo sa týka spektra, tak 3G a 4G to bola evolúcia, ale tieto nové 4G e, LTO to je revolúcia tam je schopnosť prenášať obrovské množstva údajov. A teraz 5G, tam máme e, elektronické zdravie, starosť o pacientov, e, autonomous driving, všetko toto bude technicky možné. A 750 miliónov eur, to ste nám dali dispozícii z európskeho rozpočtu na tieto ciele. Taktiež máme, kon, sme, máme konzorcium e, priemyslu, ktorý nám slúbil taktiež obrovskú čiastku, eh, napríklad Alcatel, Nokia, Ericsson a ďalší. No, ale ešte stále Južná Korea je pred nami. Máme záväzné dohody, čo sa týka partnerstva v oblasti výskumu, ale napríklad teda tam ide o e, uvedenie na trh 5G. Dohodli sme sa s Čínou, s Japonskom, s Južnou Kóreou, taktiež e, budeme e, rokovať s Tajvanom, s Indiou, so Spojenými štátmi. No a potom toto bude ďalšia generácia, to v podstate bude motor a pohon ďalšieho vývoja v oblasti prenosa údajov na, prenosu údajov na digitálnom trhu. Horizon 2020 využívame a áno, pomoc utečencom je dôležitá, ale nemôže sa stať, že Európa bude obracať každé euro a na inováciu a na výskum, vývoj, že tam pôjde príliš málo peňazí, pretože Európa potrebuje konkurencieschopnosť viac než kedy predtým. A to je potrebné preto, aby sa mohli utečencov napríklad integrovať. Takže je netreba obracať každé euro, čo sa týka eh, investícií do eh, potenciálnych projektov. Napríklad máme kvantovú technológiu Delft, Aachen, Karlsruhe, Mníchov, Grenoble. Tam všade sú priekopníci, skutočne obrovská miera kybernetickej bezpečnosti alebo rýchly prenos údajov, to bude možné len s využitím kvantovej technológie, možno v horizonte 8 až 10 rokov. A ďalej Google, Amazon a Apple v podstate toto napadajú. Chcú využívať výsledky nášho výskumu, ale chcú potom preskočiť na rýchlejšiu kolaj a využiť túto technológiu pre svoje vlastné produkty. Takže tu my musíme proti tomuto zakročiť. Ďalej, high performance computing. Z desiatich najvýkonnejších centier na svete, jedno je v Európe, kedy si to bolo 5. Takže musíme viacej investovať do výkonných počítačových eh, centier pre big data. Junckerov plán by mohol pomôcť, a toto bude jasné, ťažisko aj pre spoluprácu s členskými štátmi. Taktiež máme eh, priemyselný veľ, veľtrh, kde eh, ide o priemysel, vytvárajú sa siete, na ktorých sa zúčastňujú aj e, priemyselné asociácie, napríklad z oblasti strojníctva, digitálneho sektoru, napríklad v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, Katapult Smart Factory v Holandsku, Industry 4.0 v Rakúsku a aj v Nemecku. No a tieto siete chceme zlúčiť na európskej úrovni. Už sme o tom mali dve dlhé zasadania a najneskôr do budúceho, Hanover, do budúceho hanoverského priemyselného veletrhu vám chceme povedať, čo budeme robiť európske, čo nebudeme robiť európsky. Tam, kde môže, e, môžu národné štáty postupovať sami a kde potrebujú Európu. Ako to vyzerá v oblasti politiky, spolufinancovanie, e, moderácia a čo priemysel zvládne sám. Takže jasne stanoviť právomoci do apríla budúceho roku, to je môjim cieľom. Ďalej, Connected Cars. Máme obrovský automobilový veľtrh vo Frankfurte, ktorý sme využili a tam sa na tom intenzívne pracovalo do tej doby, než prišiel škandál Volkswagenu. A Máme tam aj tému automated driving a taktiež ASEA, eh, e to je Európska asociácia výrobcov aut a ďalší. Všetci boli, pri, eh, všetci boli pozvaní, aby sme definovali, čo to znamená autonomous driving. A mobilita eh, nie je totiž len regionálna, národná, ale aj celoeurópska. Takže členské štáty musia pracovať aj za rámec svojich hraníc. No a v Barcelóne na celosvetovej, tele, celosvetovom telekomunikačnom veľtrhu musíme rozhodnúť, čo je európskou úlohou a čo nie je európskou úlohou. Čo skoro, taktiež sa budeme venovať téme geoblockingu v e, elektronickom obchode, obchode online, pretože keď si objednáte z Bruselu, e, z Bordo víno a to je poslané v škatuli do Bremerhaven alebo do Antwerp, musíme vytvoriť e, v podstate jednotný sektor alebo trh digitálneho obchodu. Taktiež diskutujeme o regulácii platformiem. Ďalej, noví účastníci ako Spotify, Amazon alebo Netflix, sociálne médiá. Potrebujeme aj v tejto oblasti európske pravidlá, aby sme zaručili férovú e, hospodárskú súťaž a rovnaké podmienky pre všetkých. Máme tu smernicu o audiovizuálnych médiách. Potrebujeme tam zmenu potrebujeme modernizáciu. RAI, eh, BBC, eh, francúzska televízia ARD a ďalšie televízne stanice eh, musia dbať na ochranu mládeže, majú určité obmedzenia na reklamy, musia dbať na ľudskú dôstojnosť, majú zodpovednosť za kvalitu svojho obsahu a potom sú tu noví aktéry, ktorým je možno obsah jedno, napriek tomu, že sa tam zobrazuje násilie. Nedržiava sa ochrana mládeže, ľudské dôstojnosti. Skutočne treba kruh adresátov, e, pre nás dôležité úlohy jasne stanoviť pre všetkých účastníkov trhu. Takže k tým niekoľkým hľadiska na úvod. Ja rád teraz zareagujem a zodpoviem vaše otázky. Ak chcete odo mňa prvé analýzy k našich, našim úvahám a plánom, tak moji kolegovia radi zodpovedia na vaše otázky v písomnej podobe a poskytnú vám všetky dostupné informácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. No a Máme dlhý zoznam otázok a rečníkov. To je dobré. Ale prosím vás, čo najstručnejšie. Pani Del Castillo, mene PP. E Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste medzi nás zase prišli. No, chcem pogratulovať pánu komisárovi aj komisii, pretože boli, ste schopní predstaviť veľmi široký program pre rok 2016 skutočne sme sa poučili, že v tejto oblasti sa nedá stratiť ani minúta, ako komisár povedal na úvod, a že je treba hľadať spôsoby, ako to nadbytočné nechať bokom a sústreďovať sa na obsah každého konkrétneho legislatívneho návrhu komisie. Myslím si, že Európsky parlament v tomto zmysle sa musí taktiež usilovať, pretože často sa rozširuje rozsah pôsobnosti takým spôsobom, že na záver v podstate v nejakom normálnom, rozumnom čase je nemožné sa dohodnúť. No a na tým sa treba zamyslieť. Všetci sa na tým musíme zamyslieť. Aj rada, aj komisia. Komisia má v podstate určité povinnosti. Je treba nájsť cestu, tak aby sme sa vyhli takýmto nerozumným konfrontáciám. Napríklad spektrum, tam je vždy tou bariérou rada. Takže možno by sme mali zaručiť, že sa dostaneme také situácie, že dopredu v podstate sa niečo možno predrokuje, tak aby pri samotných rokovaniach eh, tam nenastali takéto konfrontácie. A Taktiež musí byť jasné, aký je rozsah pôsobnosti každého legislatívneho návrhu a netreba sa snažiť každý ten návrh premeniť na pandorínu skrinku, e, do ktorej sa zmestí úplne všetko. Pretože často toto je prekážka v dohode. No a myslím si, že jednotný digitálny trh je zásadný preto, aby európske hospodárstvo mohlo globálne súťažiť. Máme pretože globálne hospodárstvo má, už nie, že bude mať, ale má významný digitálny podiel. Už pred niekoľkými rokmi digitálne technológie v podstate sa používali len v telekomunikačnom sektore, no ale dnes predstavujú v podstate ústrednú súčasť e, väčšiny e, priemyselných sektorov. A bez e, tohto tejto technologickej zložky nie je možné byť úspešný na globálnej úrovni, keď sa pozrieť napríklad na zdravotnú starostlivosť, výboru automobilov a tak ďalej. Tých príkladov je veľa. No a v tomto zmysle ten návrh komisie je veľmi dobrý a zásadná otázka v Európe je, akú pridanú hodnotu prináša Európska únia. Je treba e, zmeniť to rozdrobenie európskej legislatívy, predovšetkým v súvislosti so spektrom, pretože tam by sme mali k dispozícii e, potrebné široké pásmo, ktoré potrebujeme v oblasti alebo v mobilnej oblasti nesmieme zabúdať, a viem, že na to nezabúdate, ale eh, je treba ten eh, veľkoobchodný trh eh, s roamingou preskúmať a prepracovať, zrevidovať tak, aby sme mohli vyhotoviť príslušné ustanovenia. Ďakujem pekne a v mene SAD kolega Nika. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený, ďakujem pekne, vážený pán komisár. Ja by som chcel poďakovať eh, za to, že ste nás oboznámili s vašimi prioritami a rád by som tiež dodal, že nečakáva úplne mojim očakávaniam, je tu, alebo zodpovedám mojim očakávaniam a je tu šanca, že splníme cieľa, ktoré sme si stanovili. Pár pripomienok. Poprvé, k reforme autorských práv. Ja dúfam, že princíp neskutočne platiť, princíp je ťažký, geolokácia, že to bude odstránené. Je dôležité, aby už neplatili tie absurdné regulácie, ktoré platia dnes. No a vy ste povedali tiež niečo o smernici, klaude a bezpečnosti. Máte absolútnu pravdu. A ja sa teší na tú výzvu. Cloud, to je veľmi dobrý nápad, to je veľmi dobrá myšlienka. Potrebujeme lacnejšie služby na archivovanie, ukladanie. Otázka je, ako zaručiť ochranu, pretože no, teraz sa hovorí, že máme 100 databank v 28 členských štátoch. A keď budeme 10 takýchto kladových služieb, ochrana je veľmi dôležitým kľúčovým elementom, pretože ide o osobné údaje, citlivé informácie a preto si treba uvedomiť, že to je dôležitá služba a zabezpečiť to záručenie. Ďalej bezpečnosť, si ste povedali niečo a teraz sa opakujem to, čo hovorím, čo hovorím vždy. Všetci snívame o tom, že podniky, ktoré realizujú online transakcie, budú mať povinnosť dodržiavať bezpečnostné štandardy. Žiaľ, chcem to je tie najvyššie bezpečnostné štandardy treba zajistiť, aké štandardy budú platiť a aká bezpečnosť musí byť zaručená. posledná vec ešte k tomu. Povedali ste niečo, čo ma potešilo. Som rád, že sú, máte tieto snahy. My to podporujeme. Čiže Európa by mala dobiehať Ameriku. To je veľmi dôležité, bohužiaľ. Tak bolo v prípade GSM, kde sme veľa zmeškali a je dôležité, aby v prípade 5G sme zvýšili tempo, aby priemysel vedel, kam to smeruje a aby sme piatou generáciou podporili. Dôležité je rýchly a dobrý pokrok. Správne ste to povedali, to sú elementy, ktoré sú skutočne veľmi dôležité. Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a vaše slova. Ďakujem pekne. EKR, pán Henkel, podpredseda. Ďakujem veľmi pekne. Ja som ani nebol pripravený na otázku, pán komisár, ale keď už eh, sa to stretávame, tak eh, by som rád v jednom bode, ktorý som spomenul aj v Lisabone minulý týždeň v zastúpení predsedu, že sa stiažujeme, alebo všetci chceme dobehnúť Ameriku, všetci chceme zaistiť eh, aby nás nepredbehla ešte Južná Korea alebo Čína. Ale možno ako komisár pre tento dôležitý rezort ste mohli byť tiež sám ambicioznejší a my máme na mysli informačné technológie v rámci komisie. Ste hovorili o aplikáciách e-government, ktoré sú veľmi dôležité, od e-medical a ďalšie No, myslím, že by bolo vhodné, aby Európska komisia sama bola tiež najambicioznejším a najpokrokovejším používateľom týchto technológií. Ďakujem pekne. Pán Henkel. A teraz v mene Alde. Pani Kalas. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za vašu prezentáciu o pracovnom programe o jednej veci ste sa vyjadrili jasne. Vy ste o reforme autorských práv ešte do Vianoca. V médiách sa hovorilo o tom, že komisia plánuje rozšíriť, rozšíriť copyright aj na e, hyperlinky. Môžete potvrdiť výboru, že to nie je zámer komisie toto urobiť, pretože internet má byť otvorenou platformou pre komunikáciu a inovácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Rajmon za zelených. Ďakujem pekne, predseda, vážený pán komisár. Ja tiež chcem hovoriť o tomto bode. Spôsobilo to veľký ohlas medzi aktivistami. Oznámenie, že autorské právo by malo byť rozšírené aj na linky prepojenia. Ako sa v tom bude ďalej postupovať a ako sa do týchto projektov, ktoré ste predstavili, zapojí občianská spoločnosti. Hovorili ste o neutralite e, siete. No, e, jedného dňa po prijati v Európskom parlamente e, Deutsche Telekom sa vyjadril, tak čo znamenalo to, čoho sa tí údajní talibanci obávali, tí aktivisti za internetovú slobodu, No a mňa ešte zaujíma, ako zapojíte občianskú spoločnosť v roku 2016, aby sme podobnú katastrofu e, nemuseli zažívať opätovne. Ďakujem pekne v mene GUE, pani Ernst. Áno, ďakujem pekne. Ja som veľmi rada, že ste opäť vo výbore. Som rada, že uh, s vami dá tak často komunikovať. Myslím, že je to nov- nevyhnutné. A mňa znepokojujú dve veci Poprvé, geoblokovanie. Neustále sa o tom hovorí. Neustále sa tvrdí, že neoprávnené, neoprávnené geoblokovanie má byť odstránené, zábrany čiastočne alebo nejako. Ja to celkom presne neviem, ako si to predstavujete vy, aké nápady tu existujú, aby sa, aby sa mohlo aplikovať to, čo ste oznámili. My sme trochu skeptickí. Skôr myslíme, že geoblocking treba všeobecne spochybňovať. Možno by ste k tomu mohli niečo detaľnejšie povedať, aké sú vaše predstavy. A po druhé, a ja nadviežem na môjho predrečníka, deň potom, čo uh, parlamentom uznesení bola prijatá neutralita siete, Telekom oznámil, že osobitné služby, ktoré si vyžadujú väčšiu uh, väčšiu šírku si, ehm, budú mať špeciálne zariadenie a tie startupy, ktoré sú odkázané na takúto službu, musieť platiť, aby mali zaistenú kvalitu. No a preto sa treba pýtať, či všetko ostatné nie je zaručená kvalita. Takže pre mňa je to protiklad alebo je to absolútny opak podpory digitálneho prostredia a startupov. Takže ja sa chcem spýtať, ako chcete zabrániť tomu, aby startupy touto reguláciou a tým, čo komisia ešte ďalej príjme, boli znevýhodňované. Ďakujem pekne. Menuje ENF a pani Kapel. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán komisár Oettinger, ďakujem pekne za vaše slova ja si tiež myslím, že niečo sa treba, niečo treba zmeniť. Hlavne ohľadom rýchlosti nemôže trvať 5 až 7 rokov, kým európske normy sú prijaté do národnej legislatívy, pretože to už celý svet je oveľa ďalej ako my a my len musíme dobiehať. Takže dúfam, že budete mať úspech. Vy ste v svojom pracovnom programe predstavili niekoľko bodov, ktoré sú všetky dôležité. A mňa, som si všimla previerku nového regulačného rámca eh, pre telekomunikácie, hlavne pri eh, zadávaní frekvencií. Takže mne sa zdá, že všetkom, čo ste vyhovorili, hlavne štandard 5G. 5G potrebuje viac frekvencií, ale požaduje tiež veľa peňazí na budovanie, budovanie sieti a ja dúfam, že sa vám to podarí. Verejno súkromným partnerstvom pre 5G. Ja myslím, že bude potrebných eh, viacej eh, peňazí. Máte úplnú pravdu. Európa musí byť na špičke vo svete a nie Korejci, eh, ktorí na rok 2018 na olympijských hrách už chcú používať štandardy 5G. Treba postupovať spoločne. Nušia, mnohí experti tiež hovoria, že v nadchádzajúcich troch rokoch už 3 miliardy vecí budú prepojené v internete vecí. Takže je tu tiež obrovský objem dát, ktoré sa vymieňajú. 5G je veľmi dôležitý, mal by to byť európsky pro- projekt obrovského významu a ďalej spájanie siete a sieťových platform. To sa mi zdá tiež veľmi dôležité. Priemysel 4.0, ten dúfam teraz do začiatku roku 2016 podarí sa vytvoriť referenčnú architektúru a zmeniť ju na normu DIN. To je e, štandard pre celú Európu. Som si istá, že bude nasledovať aj Rakúsko. Európa nemôže stratiť svoju poprednú úlohu a pozíciu. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečníci. Slovo dostáva pán Blanko López. Ďakujem aj pán komisár. Opäť ste e, predstavili témy, o ktorých bude pracovať komisie. Ja budem hovoriť témach, ktoré ma zaujímajú. 9. Eh, decembra má eh, kolegium komisárov odsúhlasiť reformu copyrightu. A máme, chceme taktiež informácie ohľadom prenosnosti. Ako to tam vyzerá? Ďalej. Po druhé, podvod eh, v súvislosti s Volkswagenom. Vyzerá to tak, že sú tam stále nové a nové odhalenia a Tuto vidíme rizika digitalizácie priemyslu. Aké opatrenia, na akých opatreniach pracuje Európska komisia, aby prechod k priemyslu 4.0 neviedla k podvodu 4.0? Ďalej, telekomunikácie. Všetci vieme, že je tu E, konvergenčný postup, čo týka ponúkaných služieb a vyzerá to logické, že potrebujeme harmonizovaný právny rámec. Nie je možné, aby niečo podliehalo prísnym pravidlám a niečo nie. Takže je treba poznať presné e, pravidlá a myslím si, že je treba sa vyhnúť nekonzistentnosti v, rámci, v tom právnom rámci. A taktiež je treba zaručiť lepšiu európsku harmonizáciu v tejto oblasti, keďže tam máme tie národné síla. Takže aké opatrenia zvažuje komisia? Ďalej harmonizácia dražieb na európskej úrovni, harmonizácia kalendárov. Toto sú určité otázniky, ktoré by ste mi mohli osvetliť. Ďakujem pekne. Pani Sanders. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ja s vami úplne súhlasím, keď hovoríte, že treba, aby sme spolupracovali všetky krajiny. Dnes sa v našej krajine vo Francúzsku vznikajú nové príležitosti a boli predložené, prezentované nové príležitosti v súvislosti s digitálnou sférou a je tu agenda zbližovania medzi Francúzskom a, Ma- Nemeckom a som si istá, že to je vynikajúce, ale potrebujeme agendu zbližovania všetkých krajín EÚ na európskej úrovni. Dnes sa mnohé krajiny je skutočne obrovská priepas medzi európskymi občanmi a Európskou úniou. No a ja keď sa stretávam e, s občanmi, tak viem, že internet, e, digitálna sféra by mohla zblížiť občanov a Európu. Keď sa hovorí o nákladoch za roaming, je to veľmi konkrétny problém, ľudia to chápu a sú veľmi nadšení. No a ja som rada povedala, áno, musíme podporiť digitálny pokrok. Je to skutočne obrovská príležitosť pre mnohých eh, Európanov, ale ako môžeme predísť eh, vzniku novej priepasti medzi tými, ktorí majú prístup eh, k novým technológiám a nie medzi metropolitnými oblastiami, kde sa budú združovať internetové a digitálne služby a E, vidieckými oblastiami, pre ktoré to znamená skutočnú príležitosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pán Saudargas. Ďakujem veľmi pekne, vážení členovia výboru. Ďakujem veľmi pekne za takúto jasnú prezentáciu. Ja by som rád eh, za k dvom veciam. My sme hovorili už o počítačovej bezpečnosti. Ste o tom hovorili, kolegovia o tom hovorili. Počítačová bezpečnosť je úrovňová sféra. Tí, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť, no a tieto témy sú veľmi rôzne. Hovorili ste o štruktúre, hovorili ste o v samotných krajinách, armádach, armády banky, všetky zodpovedajú za bezpečnosť. Takže ja by som vedel viac o týchto zodpovednostiach, či sú správne rozložené, alebo či treba príjmať ďalšie kroky. Rád by som tiež vedel, aký je váš názor na niečo iné. Zvyčajne hovoríme o bezpečnosti, keď sa stane niečo zlé. Avšak to veľké obavy. To je zamorenie počítačovej sféry. Analizujete túto sféru. Robíme dostatočne veľa v oblasti prevencie. My musíme čistiť tú sféru, ktorá je taká znečistená a zamorená. Takže aké máte plány v tomto? Ďakujem pekne. Pán Balčity, sem ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán komisár. Som rád, že ste v tomto úrode zodpovedáte nielen za energiu, ale tiež za digitálnu agendu. A ja sa chcem písať nasledovnú otázku. Vy ste hovorili, že v Európskej únii je 28 členských štátov, kde je rôzna úroveň digitalizácie a digitálne pochopenie mentality digitálneho sveta. Nemyslíte, že toto je hlavná prekažka, ktorá nám bráni v rýchlom pokroku? A ďalšia vec. Mnohí ľudia hovorili nielen o počítačovej bezpečnosti, ale tiež všeobecnej bezpečnosti prebiehajú nejaké rokovania s Čínou, Ruskom a ďalšími dôležitými aktérmi v tejto oblasti o princípoch bezpečnosti. No a tretia otázka sa týka cloud computingu. Ďalšie bezpečnostné systémy, ktoré dáta budú potrebné, príjmu to rozhodnutie spoločnosti ako Google alebo iné, alebo zasiahne do tejto oblasti komisia, pretože ja si myslím, že to je spojené s energetickou bezpečnosťou a ďalšími rohmi bezpečnosti vrátania tej bez, e, digitálnej. A posledná otázka sa týka geoblokácie. Myslím, že je dôležité hovoriť eh, o záujmoch Európskej únie a členských štátov osobitne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kumpla Natri. Ďakujem pekne, obávam sa, že prišiel som neskoro ale ja som v komisárom to som v hospodárstve, tak myslím, že ten a, veľký globálny obraz je správny a som rada, že komisia má tento prístup. Je to dôležité aj pre priemysel, ale chcem sa opýtať, či chystáte niečo konkrétne o, k digitalizácii priemyslu, nie len čo sa týka superpočítačov a automobilového priemyslu, vo všeobecnosti myslím, že potrebujeme uh, nejaké proaktívne kroky v oblasti priemyslu. Malo by sa to viac orientovať na spotrebiteľa, na inovácie. Viem, že chystáte nemeckú iniciatívu Priemysel 4.0, ale myslím, že európske aspekty by sa mali posilniť. My rozhodne eh, na úrovni parlamentu na tom už teraz pracujeme. Ja som veľkou zastankyňou nových inovácií sieti 5G, globálneho prístupu, ale bola by som rada, keby nedochádzalo k príliš veľkému rozdielovaniu Európy na priepasti, teda ako pokryť celú Európu, nielen tie veľké mestá, rýchlým a dobrým pripojením na internet. Staré zákony sú už e, zastaralé, čo sa týka dostupnosti napríklad e, pevných liniek e, v telefónnych búdkach. E, toto všetko existuje ešte stále na papieri, v legislatíve, ale mala by sa to aktualizovať napríklad do akej miery by sa mohla využiť napríklad smernica o všeobecných službách alebo iné legislatívne prvky, aby sa to pokrylo legislatívne a to aj v tých odľahlejších regiónoch. Ďakujeme pekne. Teraz pani Toja. Grazie. Grazie Presidente. Pochissime cose perché sono già state dette. Ďakujem. Väčšina z toho, čo som chcela povedať, už uh, tu zaznela. Chcem sa vás zapýtať, pán komisár, myslím, že komisia tu musí dávať veľký pozor v súvislosti s uplatňovaním pravidel digitálneho trhu v praxi, čo sa týka trhu telekomunikáciami je to veľmi zložitá situácia, dlho sa o tom diskutovalo aj na úrovni rady, aj parlamentu a teraz dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť čo najrychlejší pokrok. Tiež je dôležité pokryť veľkoobchod, tak aby ceny, to je pre nás dôležité, boli vhodne stanovené a taktiež sa musíme eh, aj prihlásiť k istým záväzkom voči občanom. A ďalšia vec, tá s tým súvisí. Vypočuli sme si nemeckú kolegyňu, ktorá spomenula, že niektorí poskytovatelia sa vyjadrili, že sú to nejaké mimoriadne služby, že bude potrebná istá rýchlosť. Legislatíva je v tomto smere ešte stále dosť nejasná. Je tu na jednej strane otázka rozumného prepojenia prúdov tokov. Teda čo to presne znamená? Nemusí sa to nejako prísnejšie regulovať, ale regulačné orgány musia konať. My sme to tu spomenuli a preto je potrebné veľmi pozorne sledovať dianie. To sa týka aj národných orgánov. Tým musíme prehľadať o tom, čo sa deje na národnej úrovni. Nemôže sa predsa jedno hovoriť a druhé robiť. Pán predseda Buzek spomenul priemysel 4.0. V niektorých krajinách sa už veci pohýnajú, v iných nie. V Európe by sa tiež mali prijať isté kroky, aby sa tento vývoj nezastavil. Teraz e, pani Kora van Hojten, je poslednou rečníčkou. V tomto kole ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, veľmi nás teší, že ste prišli medzi nás na schôdzu výboru. Veľmi ma potešilo mnoho z toho, čo ste povedali, najmä v súvislosti s kvantovými technológiami. Ja totiž s vami plne súhlasím v tom, že Európa musí byť v tomto strategickom sektore veľmi aktívna zoči voči Číne a USA. Možno ste čítali článok, ktorý zaujal aj mňa z 22. oktobra vo Financial Times. Nesie to názov Sir Einstein Mm, teplné kroky, zdá sa, sú už realitou. E, ukazuje sa podľa univerzitných prieskumov, že kvantové kroky sa už dajú uskutočniť e, v praxi a že objekty, ktoré sú e, síce fyzicky dosť vzdialené, sa môžu navzájom ovplyvňovať. Einstein kedysi hovoril o takomto dianí ako o podivuhodnom dianí. Zdá sa, že už je to realitou. Ja sa chcem opýtať, či by sa vďaka tomu dali chrániť údaje a tým by sa dalo úplne zabrániť eh, hakovaniu. Teda v tomto kontexte vám vlastne položiť dve otázky. Dúfam, že súhlasíte so mnou v tom, že potrebujeme európsky program kvantových technológií. Dúfam, že sa na tom bude pracovať. A ešte posledná otázka. Myslíte si, že kvantový výskum by mal mať nárok na dodatočné financovanie z horizontu 2020 až do roku 2017? Ďakujem. Ďakujeme. Vy ste naozaj e, celú vec postupili na e, vyššiu úroveň, e, spomínajúc Einsteina a tak ďalej. Pán komisár, teraz nastal čas, aby ste by mohli odpovedať na položné otázky, poznámky. Nech sa páči. Čo sa týka datovej bezpečnosti, počítačovej bezpečnosti, teraz e, sa chystá e, na schválenie smernica o bezpečnosti sieti a to je ešte iba prvý krok. Chystáme sa posunúť sa k európskym štandardom, k európskej kultúre, vysokej úrovni ochrany údajov vďaka legislatíve a tiež vďaka platforme verejne súkromných partnerstiev v najbližších rokoch. A to všetko v záujme užívateľa týchto dátových infraštruktúr, ale tiež v záujme európskej kybernetickej priemyselnej obce. V tomto volebnom období chceme dosiahnuť prehlbenie a novelizáciu e, tejto smernice. V súčasnosti sa týka najmä verejných eh, citlivých infraštruktúr, teda eh, voda, plyn, elektrický prúd, eh, taktiež dopravné riadenia. Postupne to musíme budovať až na úrovni všetkých digitálnych služieb, ktoré sú relevantné pre verejný sektor alebo pre občana. Software, labeln, oder... Budeme musieť vydávať aj tie certifikáty teda komisia spolu s overenými pracoviskami bude vydávať certifikáty mimoriadne vysokobezpečných nástrojov, tak aby občan, ktorý sa chce spolahnúť na istú úroveň bezpečnosti, mal takúto istotu. Pán poslanec Henkel sa pýtal e, na benchmarking, na hodnotenie podľa istých kritérií v kontexte digitálnej komunikácie, uskladňovania, uchovávania eh, dát. Práve o toto sa snažíme. Eh, na úrovni generálneho direktorstva Digit máme k dispozícii veľmi výkonnú jednotku, ktorá sídlie v Bruseli a je v Luxemburgu spolu s CERT EU. Máme mimoriadný tým na úrovni tohto generálneho riaditeľstva. Ak máte o to záujem, sprostredkujem vám stretnutie s našimi odborníkmi, ktorí sú vysoko kompetentní a majú na starosti bezpečnosť údajov komisie, rady aj parlamentu. Dnes, čo pred 5 rokmi neplatilo, je vnímanie aj veľkých členských štátov s relatívne vysokou mierou ochrany údajov, teda Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Švédsko. Toto sa šíria aj ďalej e, naša agentúra ENISA so sídlom v Aténách a má kde svoje výročie a je veľmi dobrým poradcom nám, ale aj národným orgánom ochrany údajov. A to je k dispozícii aj verejnému sektoru. Ale podľa mňa problém je v tom, že v dôsledku nesprávnej rozpočtovej politiky veľká väčšina týchto postov E, týchto odborníkov e, je len e, dočasného charakteru. Do veľkej miery sa musíme spoliehať na takýchto bezpečnostných odborníkov, ktorí pracujú na voľnej nohe. Nemôžeme um, ich mať dlhodobo k dispozícii. Ja by som rád, keby sme síce rozpočtovo neutrálne, ale predsa len zmenili trošku tieto okolnosti, aby sme znížili počet týchto externých spolupracovníkov a zároveň e, vytvorili trvalé pracovné miesta pre týchto bezpečnostných e, odborníkov. Opak je totiž e, nejakým klamaním samého seba. V strednodobej revízii sa uvádza, že v, z oči v oči IBM, Renault, Hewlett Packard my nie sme dostatočne atraktívni ako zamestnávateľ, preto je tam vysoká miera fluktuácie. Musí sa zadávať tieto bezpečnostné e, kontrakty externým firmám. Sú to pracovníci, ktorí e, nemajú povinnosť lojality, dôvernosti, e, odchádzajú od nás potom do Silicon Valley, do Šangaja a neviem, či sa dá zaručiť ich mlčanlivosť, e, tak ako to je v prípade celoživotných e, úradníkov v Európskej e, komisii. Chceme aby tieto princípy boli dostupné. Nemyslíme si, že vaše rozhodnutie, ktoré bolo prijaté s podporou veľkej väčšiny, čo sa týka definície neutrality sieti, je katastrofou. Zatiaľ to ešte nie je ani platnosti. Nemecký Telekom, ktorý mimochodom z jednej tretiny patrí eh, nemeckému štátu, eh, chcem sa opýtať nemeckých poslancov, či takáto firma, ktorá je eh, z jednej tretiny v rukách štátu, či sa pritom dá takto postupovať. Ja nie som žiadny diktátor neutrality sieti, máme tu demokraciu, ale môžem vám povedať, že Takáto jedinečná legislatíva je naozaj unikátna v USA. Je pravidlo, ktoré sa dá neustále zmeniť a my máme teraz pravidlo, ktoré stanovuje, že diskriminácia kohokoľvek v sieti je vylúčená a to zvýši aj výkonnosť vysokorýchlostného internetu zvýši to našu dôveryhodnosť. Nebudeme musieť podliehať 28 rôznym regulačným orgánom. Ja vás môžem ubezpečiť, že e, sa sleduje dianie na trhu, ak by sme zaznamenali nejaké zneužitie, rozhodne by sme netrvali na tom, že má byť v novom nariadení aj aspekt neutrality sieti. V tomto novom znení, ktoré onedlho vstúpi do platnosti, e, je občan o mnoho lepšie chránený pred diskrimináciou ako v minulosti. Ide tu o to, aby orgány v členských štátoch toto dostatočne kontrolovali a komisia, aby tiež e, dostatočne konzekventne sledovala toto dianie. Ja som mimochodom nič nezlakčoval návrh smernice TSM kde ešte z moje predchodkyne a Odľahčil sa v rokovaniach medzi radou a parlamentom. Ja som tu jediný, ktorý nemôže hlasovať ani na rade. Nemôžem hlasovať, môžeme prekladať návrhy, môžeme rokovať, ale parlament a rada sú jediné grémia, ktoré napokon môžu prijať rozhodnutie. Aktuálna úprava poskytuje eh, o mnoho vyššiu mieru ochrany a predchádzania diskriminácií ako stav predtým, keď nebolo k dispozícii nariadenie ETSM na európskej úrovni. Telekomy Európy, či už ide o Telefoniku alebo Telekom Taliansko, e, kde je riziko, e, že ho preberú e, francúzskí investori, či už ide o Vodafone alebo nemecký Telekom. Toto nie sú moji protivníci, ja ich potrebujem, sú to partnery, môžeme byť radi, že v oblasti mobilnej komunikácie e, máme takýchto výkonných e, aktérov, že telefonika je e, hlavným subjektom na trhu v Južnej Amerike, taktiež Vodafone je veľmi silným aktérom v USA a rôzne iné pôsobia v rôznych iných regiónoch sveta. Hovoríme tu o priemyselnej politike. A toto by malo posilňovať aj naše firmy, naše podniky. Nie sú to naši protivníci. Musíme dosiahnuť dostatočnú rovnáhu medzi komunitou sietí medzi e, spotrebiteľom, užívateľom a telekomunikačným sektorom e, na druhej strane v porovnaní s dením pred 20 rokmi, keď e, deregulácia a liberalizácia ešte nebola natoľko rozvinutá. z relatívne málo peňazí je um, možno o mnoho väčšia miera mobilnej komunikácie ako predtým. V posledných rokoch sme toho dosiahli naozaj veľmi veľa pre spotrebiteľa. Prinieslo to aj e, isté zisky e, pre telekomunikačné firmy, ktoré sa potom následne pretavili do investícií. Je to prospešné aj pre členské štáty. Napokon to predsa nie sú žiadni zlí kapitalisti z druhej strany. Členské štáty sú predsa naši partnery, sú to vlády, sú to parlamenty. Pri plnej nezávislosti e, isté, že a pri rešpektovaní e, všetkých stanovísk sú to rozhodne naši partnery, nie protivníci. Mm, veľké firmy Siemens, Philips, e, ABB, tie veľké podniky to zvládnu, ale stredné podniky s 80 zamestnancami, e, výrobcovia potravín alebo rôzne súkromné hotely sú pod veľkým tlakom v súvislosti s marketingom, eh, novou platformou Airbnb. Teda pri priemysle 4.0 musíme dbať o to, aby koncepty, ktoré vytvoríme, eh, boli dostupné pre malé stredné podniky. Ďalej kvantové technológie. Tu som pred otvorenými dverami. Ja som navštívil rôzne eh, strediska v Ulme okrem iného. Stretli sme sa s nositeľmi Nobelových cien aj tu v Bruseli horizonte 2020 sú prostriedky aj na tieto účely. Henkamp, holandský minister hospodárstva a budúci predseda rady, je vynikajúcim partnerom v tomto smere. Môžete sa aj vy porozprávať s profesormi v Delfte v Ulme. My sme pri tejto téme v úzkom kontakte s odborníkmi a sme vysoko eh, eh, spokojní s aktuálnym postupom veci. Čo sa týka autorských práv, mala by predovšetkým vzniknúť prenositeľnosť. Ak totiž eh, máte zmluvu, napríklad video on demand, a môžete si stiahnuť film, mali by ste tak mať možnosť urobiť, či ste v Bruseli, v Lyone, v Ríme, alebo v Karlsruhe. To je jedna vec. Ďalej po druhé, v elektronickom obchode je geoblokovanie už zakázané. To sa zmení v digitálnom trhu pre elektronický obchod. Toto už nebude možné ďalej po tretie. Územnosť, teda protiklad prenositeľnosti je podľa mňa relevantné v troch oblastiach vy by ste sa mali dohodnúť aj s výborom pre kultúru. E, ide tu totiž o film, európsky film, šport, európsky šport a európske verejnoprávne e, stanice z európskych z národných prostriedkov, z regionálnych prostriedkov. Tieto sektory dostávajú e, veľmi výraznú podporu. Keď napríklad sa zúčastňujem odovzdávania cien v Kán alebo v Benátkach. Filmári sa boja. Existuje totiž európsky trh s filmom a ich podnikateľský model je založený na tom, že chcú spustiť film najskôr v jazykovo rovnakých krajinách a potom to chcú spustiť do ďalších tretich formátov a potom na DVD a potom do televízie. Ak bude existovať len jeden trh, európsky e, filmový sektor to jednoducho pochová z očí voči Hollywoodu. Kolegovia vo výbore pre kultúru to takto vidia. E, teda, prenositeľnosť otvorenie trhu je podľa mňa potrebné, ale budú nutné aj výnimky. V prípade futbalu sa musia e, povoliť európske zadávania Hejte, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Či už ide o prvú, druhú alebo tretiu ligu, alebo e, keď sa pozrieme na financovanie futbalu či basketbalu, hádzanej, istá miera teritoriálnej viazanosti bude potrebná. Tieto týmy sú totiž veľmi často regionálne e, viazané. A dúfam, že v európskom futbale je, sú ešte osoby, na ktoré sa môžeme obrátiť. Ale toto sú všetko sektory, kde len trhové riešenie v podstate zničí aktérov a preto nie je mojím zámerom e, investovať milióny do európskeho filmu. Dos- e, zásadný je prístup k digitálnym službám a uvidíme, ako to bude vyzerať budúci rok. O 9. decembra uvidíme, čo sa odsúhlasí na kolegiu komisárov. Safe Hub je v Európe Safe Hub? Je tu bezpečný prístav? Nie. A máme rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré musíme zohľadniť ale údaje v Európe nie sú úplne bezpečné. Čo sa týka tajných služieb v Londýne a v Paríži, tak tie majú jasný cieľ vyhnúť sa teroristickým útokom. No a čo sa týka nemeckej tajnej služby, tak tam sme odkázaní na informácie z Paríža a z Londýna. Nemáme vlastné. Takže nemali by sme sa arogantne obracať k Američanom, a mali by sme ďalej rokovať s Američanmi o Safe Harbor, aby a potom ďalej e, viesť dialog s Južnou Koreou, s Japonskom a tak ďalej. Takže je treba e, sa dohodnúť na globálnej úrovni ohľadom prístupu k údajom. Áno, spektrum harmonizácia eh, udeľovania frekvencie je dôležitá v mobilnej oblasti. Odsúhlasiť eh, určité harmonogramy správa Pascal Lamy, eh, tam, kde sa hm, teda to bol bývalý komisár, to je skvelá, skvelý základ. Takže ja by som sa orientovať týmto smerom. Chceme 5G na e, trhu v roku 2020. Možno sme za Južnou Kóreou, ale v celosvetovom meradle sme súčasťou hry. No a potrebujeme určité platformy. A tieto platformy, ktoré prenášajú obsahy tak musia vyňať e, obsahy, ktoré ohrozujú mládež a tak ďalej. No a napríklad čitatelia píšu listy a tam je meno, prízvisko a mesto, odkiaľ pochádzajú. A tie prichádzajú len vtedy, keď niečo je zle. Napríklad, keď sa disk, niekto je diskriminovaný, alebo e, tam padne nejaké vyjadrenie proti ženám, alebo rasistické vyjadrenie. A čo sa týka verejného obsahu, tak e, musíme e, sa prísať takéto zodpovednosti. Napríklad je tu pravicový radikalizmus. Myslím si, že to je znepokojivé. A vy rozhodnete, či to budeme regulovať, ale nesmie sa stať, že denníky a že a e, verejné televízne stanice, ktoré majú prísne pravidla a iné nie, pretože to nie sú rovnaké podmienky pre všetkých. A čo sa týka toho podvodu Volkswagen, tak podvod bude vždy možný. Dokiaľ budú podvodníci, tak budú podvody. Takže toto Američania to odhalili, nie Európania, ale Američania. No a samozrejme dôsledne sa vysporiadame s týmto podvodom a skutočne si ale Volkswagen vyslúžil e, férovosť, ale ne, nemôžem ich len tak ušetriť, pretože to bol skutočne polutovania hodný podvod, vytvorenie softvéru, ktorý keď vidí, že sa nám nejaké koliska netočia, tak prepne na iný režim a potom e, v, skutočno, v skutočnej prevádzke to vyzerá ináč. Takže tu máme real driving emissions, eh, v podstate emisie v skutočnej prevádzke, kde sú dôležité. A pred eh, dvomi týždňami boli odsúhlasené príslušné ustanovenia. Hovorili ste o tom, že potrebujeme 28 partnerov v rámci spolupráce. Avšak spolupráca francúzska a nemecká v digitálnom sektore je pre mňa osobne veľmi dôležitá. Ja som mnohý, mám blízke kontakty s mnohými ministrami a pani Merkel a pán Hollande chcú sa taktiež, alebo diskutujú ohľadom európskeho priemyslu. A pokiaľ oni budú spolupracovať, tak je dosiahnutelná väčšina na rade a blokáda už nebude bežným pracovným postupom rady, tak ako sa to stávalo v minulosti často. Ďakujem. Drahý pán komisár, ďakujeme vám veľa za vaš, veľmi za váš zápal a za vaše znalosti. Neopýtali ste sa nič? Áno, ja som položil otázku, ale bola to veľmi jasná otázka, ale nedočkala som sa odpovede. Takže komisia plánujete e, rozšíriť e, copyright a hyperlinking. To je otázka kolegia. Poradíme sa tom 9. decembra. Vydržte ešte 4 týždne. Nie je to moja priorita, ale počkam si na to, čo povedia kolegovia v rámci tej porady. A nechcem nič predýmať Takže 9. decembra 2015 budete mať odpoveď. Ďakujeme, pán komisár, za vaše nadšenie, za vaše vedomosti. Je to pre nás veľmi dôležité. Ďakujeme všetkým tlmočníkom za to, že tu s nami vydržali. Dúfam, že aj pre vás to bolo veľmi zaujímavé si vypočuť pána komisára. A ďakujeme vám všetkým a my sa uvidíme zajtra o 10. Pripomínam, veľmi dôležité. Prosím skupina ITRE ohľadom digitálnej únie sa stretne vo štvrtok 12. novembra od 10. do 12. A budeme diskutovať o dôležitej téme radiospektra. Toto bude prvé stretnutie z rady, stretnutí pracovnej skupiny, ktoré sa teda týka e, prepracovania e, telekomunikačné smernice. Takže vo štvrtok o 10. pracovná skupina. Ďakujeme. Uvidíme sa. Zajtra o 10. budeme hlasovať.